Well, good afternoon everybody and... Príjemné popoludne vám všetkým a chcem vás privítať na dnešnom stretnutí. Prvým bodom je schválenie programu. Ak tu nie sú žiadne vyjadrenia, tak alebo nejaké iné návrhy, považujeme program stretnutia za schválený. Ďalej schválenie z e, zápisu za stretnutia zo schôdze, ktorá sa uskutočnila 19. až 20. januára. Opäť, ak tu nemáme žiadne ďalšie vyjadrenia alebo návrhy na zmeny, považujeme zápisnicu zo schôdze za schválenú. A dnešné stretnutie je vysielané po internete, takže všetci budeme slávni, všetci budeme e, mediálne propagovaní Neviem, či teda prebieha to, ten, to vysielanie už teraz, ale niekedy počas dnešného dňa sa to spustí, takže majte to prosím na pamäti. Ideme na bod číslo 4. To je bod ochrana zvierat počas usmrcovania. Spravodajcom je pán Janus Vojčechovský. Vrátil sa na dnešné stretnutie. Dneska bude prebiehať výmena názorov s expertami, s odborníkmi na túto tému. Je to v nadväznosti na diskusiu, ktorá prebiehala v januári. Prizvali sme si štyroch expertov na túto zaujímavú tému a to vrátane vlastne otázok rituálneho zabíjania zvierat. Keďže máme len hodinu 40 minút na tento bod programu, chcel by som poprosiť, aby sa experti držali držali eh, maximálneho času na vyjadrenie alebo vystúpenie 10 minút, tak aby sme mali dosť času na eh, otázky a komentáre zo strany eh, poslancov. Potom by som poprosil, aby sa jednotliví poslanci prihlásili do diskusie ešte pred koncom diskusie expertov, aby sme ukončili zoznam eh, rečníkov a aby sme mohli rozdeliť adekvátnym spôsobom rečnícky čas. Budeme trvať na eh, limite 10 minút na rečníka. Experti eh, sa samozrejme môžu potom ešte opätovne vyjadriť v časovom horizonte 3 až 5 minút v závislosti od toho, koľko času nám zostane a potom náš spravodajca vytýči závery z tejto debaty. Dovolte mi teda e, posunúť sa ďalej, dovolte mi privítať našich expertov. E, vítam nášho prvého experta, ktorým je e, doktor Noga, ktorý je veterinár, ktorý vystupuje v mene Európskeho Európskej únie pre obchod s dobytkom a mesom. Pán Noga, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda a vážení poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade by som vám chcel poďakovať za vaše milé pozvanie. A po druhé by som sa chcel predstaviť. Dovolte mi predstaviť sa, volám sa Ziven Noga, som izraelský veterinár, ktorý vyštudoval veterinárnu medicínu v Miláne. A zároveň som aj poradcom pre Európsku úniu obchodu s dobytkom v oblasti veterinárnych tém čo sa týka tohoto návrhu pre nariadenie ohľadom blahobytu zvierat v čase ich usmrtenia. Moja prezentácia bude zameraná na rituálne usmrtenie bez omráčenia a budeme hovoriť o ekonomických a technických príspevkoch k diskusii, ale takisto by som to chcel aj uzavrieť niekoľkými osobnými poznámkami. Takže v prvom rade Prvá otázka je ekonomický aspekt rituálneho usmrťovania v Európskej, úrovni, eh, Európskej únii. Približne 29 miliónov ehm, eh, kusov hovedzieho dobytka a 72 miliónov oviec je rituálne porazených pre eh, spotrebu. Bez ohľadu na to, aké sú tie formy rituálneho porážania. Hovedzie a jahňacie meso je produkované v, podľa striktných pravidel, ktoré sa týkajú verejného blahobytu a potravinovej bezpečnosti čo sa týka týchto špeciálnych pravidiel, všetky mesa majú rovnakú charakteristiku. A potom je tu ďalšia otázka Európskeho mesiarského, meso, Európskeho mesiarského sektora, ktorý hovorí o tom, že pravidlá a tradícia musia byť, e, v ktorých tradície a pravidlá sú garantované našou ústavou. Keď hovoríme o bezpečnostných pravidlách, Európsky mesiarský sektor musí naplňať požiadavky zákazníkov, spotrebiteľov a požiadavky, ktoré tu sú na vlastne e, usmrcovanie bez omračovania je už dávno známou e, požiadavkou v Európskej únii. Ťažko sa to kvantifikuje, pretože nemáme žiadne oficiálne štatistiky ohľadom takýchto foriem usmrcovania. Použijeme vlastne krátky príklad. Ehm, vo Francúzsku. Vo Francúzsku máme približne 5,5 milióna ľudí, ktorí patria k židovským a moslimským komunitám. Aby sme týmto ľuďom dokázali poskytovať ehm, jahňacie a hovedzie meso, musíme spracovať 214 tón ehm, mesa bez, bez, eh, bez omráčenia. Celkový objem výroby dosahuje 1 milión 65 eh, tisíc tón z mesa, z ktorých len 14% prichádza z rituálneho usmrtenia z virtuálneho porážania bez omráčenia. A pre e, pre spomenutie celkového problému musíme spomenúť aj otázku hydiny. E, tu máme taký istý problém. Spotreba mesa medzi židovskými a moslimskými komunitami je charakterizovaná dvoma hlavnými faktormi spotreba. Úroveň spotreby je častokrát vyššia než čo je celková priemerná úroveň spotreby a teda um, v, spotreba jahňacieho vo Francúzsku je 8 krát vyššia v týchto, tejto časti populácie ako je národný priemer. Ďalej, um, tá, ten celkový objem je sústredený na niektoré typy výroby. A ako ilustráciu mi dovolte povedať, že židovská komunita je, je častokrát používa usmrtovanie Isfahako Dac a v prípade moslimskej komunity je to vlastne tradičné usmrcovanie a tradičné poraženie jahniat. A všetky typy mesa, ktoré sú vyrábané v Európskej únii, sú v súlade s legislatívou a ponúkajú tie isté organoleptické charakteristiky hovedzie a jahňacie, ktoré sú vlastne meso, ktoré sú používané za porážok bez, bez omráčenia, tvoria výraznú menšinu celkovej, celkového objemu výroby. Dodávky jahňacieho a hovedzieho mesa, ktoré musí rešpektovať e, náboženské predpisy, e, sú proporcionálne s požiadavkami a potrebami jednotlivých náboženských komunít, ktorých sa to týka. Mm, druhá vec, čo chcem povedať, je udržateľnosť, a označovanie a komunikovanie ohľadom rituálneho porážania. Návrh správy Európskeho parlamentu a jeho polnohospodárskeho výboru, nazna- výboru naznačuje, že všetky produkty z rituálnych porážok budú označené. V tejto fáze tá praktické a logistické dôsledky takéhoto systému musia byť zobrané do úvahy. A krátka analýza, ktorú teraz spravíme, e, vychádza zo skúseností, ktoré sme dostali, e, z, e, ktoré máme v oblasti označovania v oblasti hovedzieho mesa. Hypotéza je taká, že všetky produkty, ktoré sú získané rituálnymi porážkami, musia byť označené a výrobca bude mať povinnosť zaviesť systém vystupovateľnosti, ktoré pôjdu vlastne od bytunku až ku konečnému spotrebiteľovi. Takýto systém musí garantovať dôveryhodné informácie pre spotrebiteľov vystopovateľnosť alebo systém vystopovateľnosti bude sa týkať nielen um, hovedzieho a jahňacieho mesa, ale aj, um, aj hydiny a všetky zvieratá, ktoré sú rituálne poražené, ale aj všetky ostatné typy produktov. Neozna- označenie bude kúskom informácie samým o sebe, v rámci ktorého e, budeme mať možnosti vystupovateľnosti a zároveň to budú zábezpeky proti e, falšovaniu. Dostupný systém vystupovateľnosti môže byť postavený len na individuálnom označení každého zvieraťa. Individuálne označenie každého zvieraťa e, už existuje pomerne dlho. Takisto to existuje v prípade jahňat, ale keď hovoríme o celkom celkovom objeme eh, identifikácie, ktoré musia byť vykonané, eh, musíme si uvedomiť, že je naozaj obrovský objem eh, ovies, ktoré, kde musí byť tento objem konsolidovaný. Je to 96 miliónov oviec a 13, 36 miliónov kozí, kôz. Um, to sa takisto týka vlastne aj e, mesa, ktoré, ktoré jahiacieho mesa, spracovaných produktov a ďalších um, vedľajších produktov z porážky. Um, takisto bude nevyhnutné, aby sme rozšírili celkový rozsah a aplikácie um, vystupovateľnosti v oblasti hovedzieho mesa. Takýto systém um, bude nielen um, rozhodne veľmi zložitým systémom, ale zároveň aj vytvoriť ďalšie náklady. Náklady za vystupovateľnosť a za označovanie v oblasti hovedzieho mesa um, sú niekde na úrovni 313 miliónov eur eh, v oblasti európskej produkcie. Dodatočné náklady, ktoré budú, vlastne, ktoré, ktoré budú spôsobené eh, týmito informáciami ohľadom použitej metódy eh, porážania, sa odhadujú na 82 miliónov eur. V oblasti jahňacieho mesa tieto náklady sú odhadované na celkový objem 22 miliónov eur. A toto vytvára celkový objem 104 miliónov eur a, tým, a to, to ešte stále nezahrňa aj sektor hydiny. Tieto dodatočné náklady nie sú zanedbateľné, keď to porovnávame s naozaj s komplikovanými a nákladnými um, aspektami tohoto systému. Rozhodne to bude vytvárať vedľajšie, eh, bude to mať vedľajšie dopady. Predovšetkým uh, spôsobí to náraz ceny mesa, a to predovšetkým pre produkty, ktoré sú uh, poskytované tradičným náboženským komunitám. Ďalej, uh, bude to viesť k tomu, že tu budú nelegálne porážky, alebo porážky zložky, ktoré nebudú kontrolované veterinárne, najmä v oblasti jahňacieho mesa, ale aj v oblasti hydinových produktov môže dôjsť nelegálnym, nelegálnym porážkam. A takýmto spôsobom e, utrpí celková produkcia e, mesa v Európe. Ohrozí to nielen náš imič, ale bude to ohrozujúce aj čo sa týka ekonomického rozmeru. Takýto rozvoj e, bude mať rozhodujúci dopad na úsilie, ktoré majú legislatívci, verejné orgány a celý reťazec chovateľov dobytka a spracovateľov mesa, ktorí musia zabezpečiť to, aby sme používali uniformné a jednoznačné štandardy, ktoré budú brať do úvahy verejné verejnú, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a e, blahobyt zvierat. A tým hovoríme naozaj o špecifickom rizikovom materiále. E, musíme si ale uvedomiť aj to, že e, len bytunky, ktoré sú neustále permanentne dozorované, majú možnosti zabezpečiť to, aby tieto štandardy boli plne dodržané. A teda navrhované opatrenia a, musia, musia vlastne zabezpečiť to, že tieto zvieratá prejdú daným bytunkom a nebudú poražané mimo. A, ďalšia úloha bude intenzifikácie e, súťaže e, voči e, importom z tretich krajín. Bude mať Európska únia prostriedky na to, aby sme dokázali eh, vynúcovať rovnaké záväzky, rovnaké požiadavky od tretich štátov? Eh, v, pri najlepšom scenári to bude naozaj len čiastočne recipročná eh, schéma len meso, ktoré bude vyrábané na pôde Európskej únie, bude označené. A výsledkom je to, že tretie krajiny budú mať, budú mať, parlament, budú mať výrazné nevýhody ďalej e, musíme rozmýšľať nad tým, ako to, aký to bude mať dopad, čo sa týka celkového rozsahu blahobytu zvierat v čase porážky zvierat. Priemysel nemôže nájsť žiadne takéto e, schémy a práve to je dôvod, prečo priemysel odporúča, aby sme sa sústredili v našom úsilí eh, na eh, tréning a vzdelávanie eh, vecí. Zároveň, zároveň je nevyhnutné, aby sme adekvátnym spôsobom zavádzali tieto metódy v bytunkoch. Práve preto UECB si naozaj výrazne želá, aby sme toto pridali k tomu návrhu nariadenia takým spôsobom, aby sme dokázali zobrať do úvahy aj jednotlivé technické, technické návrhy. Je nevyhnutné, aby návrh zobral do úvahy aj tie posledné nedávne otázky vývoja a technologického napredovania v tejto téme, tak aby naozaj, e, aby sme zobrali do úvahy aj tie odporúčania, ktoré formulujú medzinárodní experti. A práve preto UECB e, teraz e, veľmi úzko spolupracuje na tom, aby sme revidovali tento návrh aspoň 3 roky pred konečným termínom je naozaj nevyhnutné, aby sme si e, uvedomili, že v súčasnosti nemáme žiadne alternatívy, ktoré jej poskytovali a zabezpečovali adekvátnu kvalitu. To všetko bude opätovne posúdené v danom čase. Ďalší záver, ktorý si môžeme dovoliť vytýčiť. E, prvá analýza nákladov a ziskov ukazuje to, že e, produkty, ktoré sú získané z porážok dobytka na základe rituálnych predpisov alebo rituálnych požiadaviek, budú zvyšovať nákladu na výrobu, budú ohrozovať blahobyt zvierat, bezpečnosť potravín a verejné zdravie, ohrozia konkurencieschopnosť európskeho mesa alebo mesa produkovaného v Európskej únii a nebudeme môcť takýmto spôsobom zabezpečiť tie napredovania v oblasti blahobytu zvierat v bytunkoch. Opatrenia iné ako označovanie e, budú, e, budú ohrozené tým, že nedôjde k ďalším zlepšeniam. Skôr ako ukončím svoje vystúpenie, chcel by som vám ešte povedať svoj osobný názor na túto tému. Počas posledných mesiacov som naozaj veľmi úzko sledoval túto tému a e, zúčastnil som sa stretnutí výborov Envy a Agri, stretol som sa za zástupcami Európskeho parlamentu, zástupcami Európskej komisie a takisto expertami na otázku blahobytu zvierat. A stretol som sa aj so zástupcami židovskej a moslimskej komunity. E, počas týchto stretnutí som si uvedomil, že naozaj môže dôjsť k istému neporozumeniu medzi niektorými náboženskými princípmi a vedeckým zázemím, ktoré vychádza z európskych inštitúcií a takisto to podporuje viacerí experti na otázku blahobytu zvierat. Je samozrejme jasné, jasné, že otázka blahobytu zvierat v čase porážky si vyžaduje e, urgentné objasnenie, najmä čo sa týka metód e, omráčenia zvierat. E, uvedomujeme si, že na oboch stranách politici aj náboženské komunity hovoríme z dvoch rôznych perspektív. Podporovateľa blahobytu zvierat hovoria len o výsledkoch štúdií, ktoré sa týkajú istých benefitov omráčenia, bez toho, aby sme zvážili iné ekonomické dopady. Na druhej strane zástupcovia náboženských komunít hovoria o tradičných právach a tradičných pravidlách pravidlách, ktoré, hovoria, ktoré, ktoré ako keby nerešpektovali viaceré princípy otázky blahobytu zvierata. takisto počerkujú to, že otázka, otázka používania omračovacích metód spôsobuje to, že meso nebude e, skonzumovateľné pre náboženské komunity. E, dovolte mi povedať vám svoj názor, tak úprimne, ako len viem, na základe poznatkov, ktoré som získal vo svojej akademickej skúsenosti, takisto aj vo svojej skúsenosti v UECB a takisto aj na základe svojho celoživotného poznania židovských komunít. To mi pomožnilo, umožnilo pochopiť ten strach, ktoré majú náboženské komunity z takéhoto systému v Európe. Musíme si uvedomiť, že v Európe stále máme židovskú komunitu a to len vďaka tomu, že rešpektujú pravidlá svojej Biblie bez toho, aby sa pozmenili čo len o kúsok počas celých stáročí tá možnosť, ktorá sa teraz otvára v roku 2009, že by sme zmenili len jedno drobné, malé pravidlo e, v tom celkovom komplexe rôznych náboženských pravidiel, e, môžeme vnímať ako ohrozenie celého životného štýlu, ohrozenie e, náboženstva a tradičných spôsobov. A takýmto spôsobom ohrozujeme naozaj tradičné náboženstva. Ak otvoríme dvere len pre malé zmeny, tak potom môže to viesť k celým veľkým ďalekosiahlým zmenám, ktoré zmenia celú Bibliu. Dovolte mi uzavrieť e, svoje vystúpenie krátko požiadavkou. Prosím, e, prečítajte to rozhodnutie a príjmite to rozhodnutie tak vedecky, ako aj s, aj s plným využitím vášho svedomia. Ďakujem pekne za pozornosť. Áno, e, hovorí pán predseda, áno, budeme sa na to pozerať aj z perspektívy vedy, aj z perspektívy svedomia. E, teraz má slovo pán Bruno Pfizer, ktorý je hlavným rabínom v MEC, ktorý je takisto aj veterinárom, e, takže prosím, nech sa páči, vystúpte a skúste, skúste sa držať času, ktorý sme vám vyčlenili, keďže sme už teraz vyčerpali 3 minúty nad rámec povoleného časového limitu. Rečník bohužiaľ nemá zapnutý mikrofón. Ešte raz teda. Dobre, ďakujem pekne za priestor. A ďakujem pekne aj za pozvanie na toto stretnutie. Ja som rabin Fižon, ktorý je hlavným rabinom mesta Mec A bol som, bol som prizvaný práve za tým účelom, aby som sa vyjadril tejto téme a dovolte mi zároveň aj možno vysvetliť, prečo som tu len pár slov po anglicky. Počuli ste, počuli ste že aká je židovská pozícia. Poražanie nie je humánne v akýmkoľvek pojmoch E, porážanie nehumánne a na druhej strane si uvedomujeme, že porážanie zvierat je nevyhnutnosťou a práve preto je e, nevyhnutné, aby sme e, zvieratá porážali tak humánne, ako len vieme. A to je zároveň pozícia judaizmu, pozícia židovstva ako takého. My samozrejme chceme, aby sme dodržiavali blahobyt zvierat, o tom hovorí aj Biblia. A samotná Biblia nám hovorí, že nemôžeme dovoliť, aby zvieratá trpeli. Je tu celý rad rôznych pravidel, ktoré to presne usmerňujú, ale je tu celý rad ďalších podrobných pravidel, ktoré to ustanovujú, nemusíme zachádzať do detailov. Už samotná Biblia Biblia zabezpečuje blahobyt zvierat a osoba, ktorá poráža zviera, ktorá obetuje zviera, je zodpovedná za to, aby obmedzila utrpenie zvieraťa. Teraz sa na chvíľočku dotkneme právneho aspektu tejto témy. Ehm, používanie omračovania pri náboženských podáčkach e, ohrozuje slobodu vierovýznania a slobodu náboženstva, pretože naozaj si musíme uvedomiť, že je tu otázka, je tu aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá hovorí o tom, že e, rituálne porážanie je kľúčovou, kľúčovou e, súčasťou vykonávania náboženských zvykov a obyčajov. A to takisto aj súvisí so slobodou e, prejavovania svojho náboženstva práve v súlade s Európskym dohovorom o e, slobode náboženského vierovýznania. Takže rituálne poraženie zvierat je našim právom a sme s tým naozaj veľmi úzko prepojení. E, štátna rada v Belgicku vlastne vo, svojom, vo, svojom, vo svojej judikatúre určila takisto aj podobnú, podobný výklad legislatívy a francúzske ministerstvo vnútra v liste predsedovi komisie Barozovi hovorí o tom, že je to ehm, súčasť základných práv, ktoré sme, ktoré sme si vybudovali v Európskej únii a členské štáty si to musia naplno uvedomiť, tak ako to je aj uvedené v Lisabonskej zmluve. A teda tá situácia, e, tá situácia je naozaj jednoznačná. E, skúsme teraz hovoriť o tom, že čo je to rituálne porážanie. Musíme pochopiť dve základné veci. V prvom rade, e, zviera musí byť zdravé, nemôže byť nejakým spôsobom choré, musí byť pri plnom vedomí. Práve preto odmietame omračovanie pred porážkou. Rituálna porážka a teraz budem trochu technicky v tom, čo hovorím, ale tá zahrňa akúsi E, vlastne pre, prerezanie krčnej tepny a prerušenie miechy. Ehm, vlastne čokoľvek, čo nám zabráni v, pre, v prerezaní krčnej tepny, spôsobí to, že vlastne takáto porážka bude nedokonalá, neúplná. Akékoľvek poškodenie iných orgánov spôsobí, že porážka bude neplatná a takisto obeta bude neplatná. A práve preto je nevyhnutné, aby ten rez bol jasný a e, práve za týmto účelom máme veľmi, veľmi presné vzdelanie e, ďalej musíme si uvedomiť, že to zviera musí byť pri plnom vedomí, nemôže byť nejakým spôsobom omráčené alebo obmedzené. To je súčasť rituálnych porážok, rituálneho obetovania. A rituálna porážka nie je nejakým spôsobom e, menej e, účinná. Musíme si uvedomiť, že 6,5% e, omračení zvierat je neúspešných, neefektívnych ehm, a, a takisto vlastne e, máme veľmi nízku, veľmi nízku mieru e, neúspešnosti židovských porážok. Čiže nedochádza k tomu, že by sme tu mali nejaké neefektívne alebo neúspešné porážky v rámci komunity. Je to na úrovni 3,7%. E, musíme si uvedomiť, že keď teda prerežeme krčnú tepnu, dôjde k výraznému poklesu k tlaku a takýmto spôsobom bude mozog vlastne od, odpojený, alebo teda nebude mať adekvátny krvný tlak a, a bez prekrvenia mozgu a, dochádza k úmrtiu. A treba si uvedomiť, že je tu ešte aj vertebrálna a, tepna, ktorá prechádza krkom, a, teda cez e, krk a cez e, stavce, tá nie je prerezaná v tradičnom, pri tradičnom porážaní, ale aj napriek tomu vlastne pri prerežaní tej veľkej krčnej tepny tá vertebrálna tepna sama o sebe už nedokáže e, zachovať adekvátny tlak krvi v mozgu a preto dochádza vlastne k efektívnemu umrťu zvieraťa. EFSA eh, vykonala niektoré štúdie, ktoré vlastne e, skúmali vlastne ten vývoj pri, na encefalogramoch a tam sme eh, skúmali to, že do akej miery je zviera pri vedomí. Profesor Duže z veterinárneho inštitútu hovorí, že je to ten naj humánnejší spôsob vlastne overovania toho, či zviera je privedomí alebo nie. Ale prepájanie utrpenia s vedomím je zase celkom inou témou, to je ďalšia diskusia. Ale správa EFSA um, o, no, ktorá, ktorá vlastne sa opierala o výsledky encefalogramu. A, tam tá, tá je na postavená práci, práci profesora De, e, Dailyho a na základe tejto štúdie, ktorú mám tu pred sebou, môžete si ju potom a, pozrieť, e, vynechám detaily, ale v zásade treba povedať, že e, prebieha tam vlastne na úrovni polovici vedomých procesov ten zlokový objem mozgovej aktivity. A teda záver je ten, že pri rituálnej porážke pri, dochádza, do, dochádza vlastne k rovnako efektívnemu usmrteniu ako pri, eh, te, pri porážaní eh, pištolov ktorá je používaná na bytan, bytonkoch vlastne, byt, v bytunkoch. Ten celkový problém je ten, že je veľmi malý e, počet prípadov, pri ktorých jedno zviera, to vidíte aj v správe EFSA, e, tak tam dochádza, do, došlo k jednému konkrétnemu prípadu, kde jedno zviera malo viac ako 6, e, ktorému trvalo viac ako 680 sekúnd, aby stratilo vedomie. To bol jeden jediný prípad. Ale vo všeobecnosti treba povedať, že to nič nedokazuje. Čo o tom hovoria vedci? Musíme si uvedomiť, že veľmi veľa vedcov hovorí že rituálna porážka je naozaj ekvivalentom omračeniu, alebo teda porážke s omráčením. Je tu niekoľko príkladov, ktoré možno môžeme citovať. Je to doktor Sample Grading, ktorý hovorí o vlastne o podrezaní, alebo teda o porážaní podrezaním tam sa hovorí o tom, že ak zvieraťa nie sú, nie sú omráčené a dojde k prerezaniu krčnej tepny, tak je to vlastne efektívne usmrtenie e, bez potreby e, omráčenia. Potom takisto aj, e, doktor, takisto aj Britská veterinárna škola hovorí o tom, že e, takéto forma poraženia je bezbolesná. A teda vidíme, že aj eh, celý rad rôznych vedeckých expertov sa prikláňa na, mm, na túto stranu. Je tu aj samozrejme, existujú rôzne iné názory, existujú rôzne odchylky v, vo vedeckých názoroch, ale takisto aj v neuro, eh, e, Európskom neurolaboratóriu v Paríži doktor e, doktor Bailey hovorí, že tá pozícia, ktorú si osvojili viacerí členovia veterinárneho výboru v tom čase, e, keď sa diskutovalo o téme rituálnych porážok, e, ten predchádzajúci názor tohto výboru sa neopieral o žiadnu, vedec, o žiadnu vedeckú bázu. Profesor Miu z e, Francúzskej akadémie vied hovorí, že keď sa na to pozriete z čisto klinického pohľadu, tak opäť otázka blahobytu zvierat, otázka blahobytu zvierat sa dá dokázať vlastne tak, že ak je rituálna poražka vykonaná adekvátnym spôsobom, nie je tu potreba omračovania, je to rovnaké. A takisto si musíme uvedomiť, že v akej agresii sú vystavované zvieratá pri omračovaní pred porážkou. Práve preto si nemyslíme, že sú tu nejaké e, nevyhnutné pre, nevyhnutné dôvody pre omračovanie. My si myslíme, že rituálne porážanie zvierat je rovnako dobré ako porážanie s omračením. Je to, e, sú to ekvivalentné prístupy. A teda, pán predseda, dovolte mi povedať 5 vecí. E, v, základe, v zásade v roku 93 tá odchylka, ktorú sme mali od tohto nariadenia, tu sa hovorí, že žiadna krajina nemôže vynúcovať omračovanie. To zabezpečovalo zároveň aj slobodu e, vierovýznania. Nové nariadenie ale v článku 4 hovorí, že e, Povinné omračovanie je teda záväzné a členské štáty môžu e, vytýčiť odchýlky k tomuto pravidlu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať vlastne túto odchýlku a to v zásade e, v podstate otvára dvere pre rituálne zakazovanie, e, pre postupné zakazovanie rituálnych porážok a tým hovorím pre všetkým o tých krajinách, kde takáto tradícia je veľmi citlivá a sú pod silným tlakom extrémistických skupín, tak aby nekonali takýmto spôsobom Takisto je tu vlastne aj e, pravidlo o rotovaní, e, o, rotovac, o rotovaní v bytunkoch, takže jednoducho e, zvieratá zároveň by museli, museli byť takýmto spôsobom podľa súčasných štandardov poražené v bytunkoch. Takisto vlastne museli by stáť pri porážaní, ako to vyžaduje správa EFSA. Museli by stáť vlastne v boxoch, a porážanie a vlastne muselo by dochádzať k porážaniu jatočnou pištolou, alebo je to vlastne aj iná metóda ktorá už je prekonaná a napriek tomu sa objavuje v nariadení. A na základe práce pani Grading, tá metóda, ktorú používame, pri, tradičnom, pri tradičných eh, rituálnych porážkach táto metóda sa až tak výrazne nelíši od metódy, ktorú vymedzuje eh, nariadenie. Eh, pri rituálnych porážkach takisto súhlasíme s tým, že je nevyhnutné, aby sme zvýšili dodatočné vzdelávanie ohľadom blahobytu zvierat a takisto, aby sme aj zvýšili tréning ohľadom ohľadom hygieny zvierat. E, náboženská, náboženský orgán bude musieť byť zodpovedný za e, takéto e, náboženské obetné usmrtenia. Samozrejme, my sme stále proti omračovaniu a nemá zmysel o tom e, vlastne dohlbky hovoriť, nemá zmysel vykonávať omračovanie po porážke. A do, dokončím e, svoje vystúpenie témou označovania bude tu, budeme tu mať, nejakú, e, budeme mať nejaké etnické označovanie, budeme stigmatizovať židov a moslimov tým, že budeme označovať ako keby špecificky meso pre nich. Michel Barnier už sa vyjadril k tejto téme. Naozaj sa veľmi obávame ohľadom tohoto ustanovenia, ktoré hovorí o označovaní alebo formách označovania židia a moslimy v Euró- v Európe. Sú súčasťou Európy, my nie sme akási osobitná skupina, my chceme byť súčasťou budovania Európy. My nechceme, aby sa Európa, Európa stala nejakým súkromným klubom z, ktorej, z ktorého sú e, Židia a moslimovia vyčlenení práve kvôli tomu, že jednoducho nedokážu e, aplikovať e, rigidné ustanovenia európskej legislatívy a máme pocit, že označovanie, tak ako je vytýčené v tomto nariadení, by to spôsobilo. Ďakujem pekne, pán doktor Albi, zastupca komunity z Lyon. Nech sa páči, máte slovo. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres de la Commission. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci. Budem tu dnes hovoriť o svojom mete, ale aj ako výkonný predseda Francúzskej rady moslemskej kultúry a taktiež v mene zástupcov mosemskej komunity v Holandsku. Ďakujem pekne za to, že ste si nás dnes prizvali a dáte nám možnosť vyjadriť sa eh, k tejto legislatíve, pokiaľ ide o ochranu zvierat eh, v čase usmrtenia. dovolíte, eh, vyjadrím skôr naše obavy, pokiaľ ide o tento návrh legislatívy. Už nejaký čas prebiehajú prípravy tohto dokumentu, ale Doposiaľ sa neprejavila snaha diskutovať o tomto e, s, s predstaviteľmi náboženských obcí. Možno ste si v minulosti neuvedomovali duchovné aspekty vašej práce, ale v e, celkom iste je tam mnoho duchovných záujmov. Napríklad e, článok 4. Zdá sa, že podkopáva celú myšlienku rituálnych usmrcovaní ale tiež e, sa tam e, spomínajú ohrozenia základných hodnot Európskej únie, napríklad tolerancie voči iným náboženským vyznaniam, e, zákazom takýchto rituálnych usmrtení. Viem, že mám iba 10 minút, ale ak dovolíte, rád by som sa vyjadril k tým základným myšlienkam, pokiaľ rituálne usmrcovanie zvierat. A ďalších následných krokov. V islame je niekoľko foriem nezákonného usmrcovania zvierat, a, ale aj v Európskej únii sa často zdôrazňuje e, princíp prevencie. V odseku 4 sa uvádza ďalší princíp, ktorý je dôležitý pre fungovanie inštitúcií Európskej únie a zdá sa, že sa uplatňuje e, bez hľadu na okolnosti a to subsidiarita. A okrem toho sa ešte vyjadrím aj k poškodzujúcej atmosfére alebo k všeobecnom zmýšľaní, pokiaľ ide o e, rituálne usmrcovanie. Samozrejme, chceme chrániť práva zvierat, ale je tam predsa len sa dávka islamofóbie. Pokiaľ ide o rituálne usmrcovania, tieto, e, toto bolo predmetom už viacerých rozhodnutí, napríklad e, Európska rada E, v už 70. rokoch e, prijala legislatívu v tomto smere. V 90. rokoch e, Rada Európy prijala aj ďalší dokument, ktorý sa vzťahoval na rituálne usmrcovania. A ešte sa prijal aj tretí dokument, ktorý sa týkal konkrétne blaha zvierat v čase usmrcovania. Pokiaľ idem konkrétne rituálne usmrcovanie a s tým súvisiace omráčenie pred usmrtením, toto sa tiež spomína v týchto dokumentoch, ale aký je tam vlastne rozdiel? z náboženských princípov bola udelená e, výnimka, ale tiež e, na základe článku 10 e, základ, charty základných práv, tam sa spomínajú práva vierovýznania, právo na vyjadrenie a praktizovanie svojho vierovýznania. K tomu sa ešte vyjadrím neskôr, ale najskôr, ak dovolíte, sa ešte vyjadrím k, k princípu prevencie v náboženstvách sa e, veľmi konkrétne definuje to, čo je povolené a to, čo nie je povolené. Ale v oblasti toho, čo nie je povolené, e, sú isté nedorozumenia. A to chceme práve objasniť a práve preto dodržiavame tento princíp e, prevencie. Comme tous les autres aspects de mettre en... V islame všetko, čo súvisí s poľovaním iba pre zábavu, ako napríklad byče zápasy, to všetko je zakázané, ale keď e, sa to robí v zmysle opatrovania pot, e, zabezpečenia potravy, je to povolené. Pokiaľ dojde k usmrteniu tým, že zviera si zlomí väzy, alebo spadne do rybníka a um, umrie. Toto sa nemôže konzumovať, pretože vieme, že príčimom usmrdenia bol faktor, ktorý, ktorý sa nedal povedať napríklad to, že sa utopilo alebo že narazilo do niečoho. Teda toto nie je povolené konzumovať. Máme niekoľko štúdií o blahu zvieratách v, e, v čase usmrtenia. Keď sa pozrieme na výsledky štúdie EFSA, a e, v týchto štúdiách e, je vyjadrený postoj Európskej únie na túto problematiku. V súlade so súčasnými vedeckými poznatkami nemôžeme zabezpečiť 100% potvrdenie rozdielu medzi omračením a neomračením bez hľadu na to, aká metóda sa použije. Nemôžeme preukázať, že či zviera pri tomto omračení trpí alebo netrpí. Keď sa pozrieme e, na dokument z roku 2008, e, tu sa vypracovala štúdia z Kahiry, tam sa uvádza, že normy blaha zvierat e, sa musia transparentne a demokraticky uplatňovať a musia vychádzať e, z vedy a z etiky a musia zohľadňovať praktiky v postupoch e, výroby, musia zohľadňovať tiež geografické aspekty, kultúrne aspekty, environmentálne aspekty a náboženské aspekty. Teda toto je základ, z ktorého vychádzame. Chceme dosiahnuť dostatočnú mieru subsidiarity, ktorá nie je e, podložená článkom 4. Tam e, to predsa len narúša právo náboženského vierovýznania. Musíme e, zabezpečiť, aby členské štáty implementovali pravidlá, ktoré vychádzajú z subsidiarity v plnej miere. Ale tento článok predsa len porúša do istej miery tej základnej slobody. Keby sa zachovala výnimka o omráčení pred úsmrtením. E, Bolo by to v plnej miere v súlade s princípmi Európskej únie a e, kaskadová subsidiarita, keď hovoríme o článku 4, taká schovaná subsidiarita je v protiklade s základným princípom subsidiarity, pretože nemôžeme zabezpečiť e, slobodu náboženského vierovýznania alebo slobodu vyjadrovania občanom ktoré inštitúcii môžu, e, na ktorú sa môžu občania obrátiť, e, keď majú pocit, že ich právo v nie je rešpektované? Ak sa členské štáty rozhodnú, že táto výnimka o marčovaní sa nebude uplatňovať, e, kde sa môžu stiažovať? A toto je veľmi jasné porušenie ich práv. Pokiaľ ide o samotný princíp fungovania Európskej únie, nie je to ľahká úloha zabezpečiť dodržanských pravidiel, ale je keď hovoríme o obmedzovaní slobôd e, niektorých osôb, e, to je v protiklade s princípom Európskej únie. Ja som si prezrel e, súvisiaci dokumenty a keď som adresoval písomnú otázku komisii v roku 2009, nedal som začal na ňu odpoveď ešte, ale chcel som vedieť, prečo Európsky parlament je tak posadnutý tým, aby výrazne znižoval e, rituálne usmrcovania. Nazýva ich e, nerozumne barbarstvom a podľa mňa je to nepriateľné porušovanie práv. Je mnoho špekulácií o tom, e, aké presne sú údaje, pokiaľ ide o rituálne usmrcovanie a dokonca sa tvrdí, že niektorí ľudia sú nútení rituálne zabíjať zvieratá, ale to nie je pravda. Pozrite sa na článok 4, označovanie mesa, ktoré je výsledkom e, rituálnej porážky. Opäť sa vyjadrím k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý som spomínal. Cieľom je nesprávna myšlienka. A v tomto s rečníkom nesúhlasím pokiaľ sa zvieratá budú porážať takýmto spôsobom a budú sa dodržiavať tieto pravidlá pre označovanie, vznikne veľmi komplikovaný problém a uvediem eh, tri dôvody. Meso, ktoré bude pochádzať zo zvieraťa, ktoré bude porazené bez omráčenia, bez predchádzajúceho omráčenia, nemá rovnaké kvality, organické kvality. Eh, nebude možné kontrolovať eh, takéto označovanie nie sú k dispozícii žiadne vedecké testy, ktoré by dokázali preveriť e, takúto skutočnosť a následné označovanie, pokiaľ ide o požiadavky pre zložené výrobky, ktoré sú pozostávajú z viacerých druhov mesa. E, to si neviem predstaviť, bude fungovať celé európsky e, systém označovania, alebo ako to vlastne bude fungovať v praxi. Myslím, že takéto označovanie by znamenalo označovanie samotných ľudí, ktorí sú do týchto kultúr, aby to tiež stigmatizovalo um, ľudí, ktorí konzumujú um, košer a halal výrobky. Európska únia vychádza z princípov, ktoré sa zakladajú na dodržiavanie práva. Myslím, že toto by bolo v rozpore s týmito princípmi. Ja by som bol rád, keby som mohol dnes tohto vypočutia odísť s tým, že sme ochotní Eh, obe strany, že sú rok, ochotné rokovať naďalej. Eh, veľmi radi odpoviem na ďalšie otázky, ktoré môžu vzniknúť. Ďakujem pekne. Teraz Korát. Uh... Eh, Teraz by som dal na slovo pán doktorovi Mišelovi Korátovi, ktorý je odborník na porážku zvierat. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. To udiel by som sa stručne predstavil. Som francúzsky veterinár, ako ste povedali, a pracujem pre Európsky parlament jeden rok a predtým som 9 rokov e, žil v Spojenom kráľovstve, pracoval som ako úradný veterinár a pracoval som v, na bytunkoch. Na začiatku mojej prezentácie musím povedať, že v rámci organizácie organiz, ochrany zvierat sa venujeme Ehm, len ehm, porážky zvierat, ale hlavne porážky zvierat bez omračovania. To treba povedať na začiatku pretože už sme tu počuli niektoré informácie, ale to je problém, ktorý zachádza za hranice náboženských otázok alebo náboženských hraníc. Pretože keď sa pozrite na krajinu ako napríklad Belgicko, nedávne údaje, ktoré publikovala vláda, hovoria, že v roku 2005, 2005 95 oviec bolo, 92% oviec bolo eh, z usmrtených bez omráčenia. Takže ak by sme sa potom išli do iných e, oblastí, napríklad 25 e, dobytka, e, asi 55 oviec bez, bez obračovania a u muslimskej populácie je okolo 8%, takže medzi nimi sú veľké rozdiely medzi týmito číslami. Už teraz by som chcel hovoriť o tom, že aká je momentálna situácia E, tejto otázky e, náboženského usmrcovania alebo rituálneho usmrcovania po celom svete. Aj kolega sa v tom zaujímavo teraz vyjadrila predo mnou. Aká je situácia? Máme predovšetkým niektoré krajiny v Európe, kde ich je úplne zakázané e, porážka bez usmrcovania. Ale potom sú niektoré krajiny v Európe, ktoré majú um, povinné umračovanie. A napríklad je to Estonsko, Slovensko. Takže v rámci spoločenstva už sú niektoré krajiny, ktoré implementovali umračenie po smrti. Napríklad v, máme tu zaujímavú Potom máme tu ďalší spôsob, ktorý je v Nemecku, napríklad, že teda e, sa volia, e, sa vyberajú zvieratá podľa situácie. Keď sa pozrieme na ostatnú časť sveta, tak hovoríme o no, dôležitých krajinách, ktoré majú e, povinné čiže omračovanie po po podrezaní. V niektorých krajinách to existuje už po mnohé dekády. Ale čo je ešte prekvapujúcejšie, že sú tu ďalšie krajiny, ktoré vykonávajú teda náboženský rituál pri porážke, ale zároveň aj omračujú, pretože nezabudajme, že náboženské omračovanie neznamená automaticky porážka bez, bez omračovania. Ak by ste išli do niektorých afrických krajín, alebo napríklad Namibia, e, Kenia, aj Saudská Arabia, kde sú e, zvieratá omračené pred porážkou. Potom sú krajiny ako napríklad Malajzia, ktorá dováža meso aj z Austrálie a, alebo respektíve všetky vyváža do Austrálie a Austrália vyžaduje napríklad e, omračovanie pred e, porážkou napríklad tiež došlo k rozvoju techník e, omračovania, ale musím povedať, že táto technika sa uskutočňuje takzvanými nepenatrými spôsobmi, Ďalej, v Európe takisto máme viaceré spôsoby to umračovania. Niektoré bytunky v Anglicku napríklad, e, osobitne tie, ktoré sú e, zaregistrované pre košerných klientov, je omračovanie po, e, po, po po poražke a v podstate postka e, stoning e, uplatňujú viaceré krajiny a tiež je množstvo hydí e, nových porážok, kde takisto uplatňujú túto metódu. Teraz hovoríme o tom, že prečo sa niektoré zvieratá usmrcujú bez omračovania ak je to z ne, náboženských dôvodov, tak tomu sa už nebudem vyjadrovať, to povedal kolega. Takže v podstate každý by chcel, aby zvieratá v čase e, e porážky boli zdravé a v poriadku. To nespochybňujem. Druhá dôležitá, dô, dôležitý dôvod je hlavne komerčný. E, prečo je to dôležité alebo zaujímavé, pretože je to aj trochu lacnejšie, pretože v tomto na výrobnej linke možno, že môžete ušetriť e, minimálne jedného človeka, možno aj dvoch, troch. A e, teda ak neomračujete zvieratá, tak e, všetky zvieratá v podstate sú naďalej potom boženským spôsobom e, porazené a tým pádom môžete ich dobre vyvážať a to je veľmi dôležité napríklad pre e, klientov z moslimských krajín. Takže je to hlavný záujem bez omračovania, pretože je tam hlavne hospodársky či ekonomický dôvod. To je jeden z najdôležitejších dôvodov. A potom ten ďalší dôvod je, že dostanú možnosť exportovať na rôzne trhy, pretože keď sú e, usmrtené bez omračovania, tak sa môžu e, exportovať do, aj do iných, aj iné trhy. Ďalšie dôvody sú napríklad politické dôvody. Existuje to jasný politický tlak na mm, tých, ktorí sú eh, pri moci, aby do, do toho nezasahovali e, náboženské otázky a politici sa dosť často tejto veci, týchto otázok boja e, ísť do týchto oblastí. No a tiež e, existuje množstvo lobbystov, napríklad keď vezmete francúzsky príklad, tak e, napríklad v mesopriemysle je obrovský tlak zo strany lobbystov. E, otázka, či existuje nejaké riešenie nášho problému, pretože v podstate si myslím, že my, nám, my všetci sa snažíme brániť či chrániť zdravie zviera. Či existuje nejaké riešenie? Vieš, podľa predrečníka Polska strany nebolo akceptovateľné, e, že to je, nie je užitočné. No povedzme, že to nie je užitočné, ale dá sa to robiť? E, tento, táto metóda má rôzne výhody. Znamená, že zviera je umračené okamžite po tom, čo je vy, vynechané vykrvácať Čiže to napríklad je do 20 sekúnd v Afrike a do 25 sekúnd v Austrálii. Nemôžem teda hovoriť za jednotlivé náboženské skupiny, aj sa sami vyjadria oni, ale dieťa, e, zviera príde e, živé, zdravé e, na bytúnok. E, a to omenačenie príde teda až neskôr. Teraz Otázka je, že či je zviera vykrvené úplne dôkladne, to je otázka. To znamená, že nesmie zviera stratiť viac krvi. To znamená, že musí byť aj tá, to vykrvenie úplne, úplné. Či um, to, je to všetko v súhode ehm, s, so zdravím, zdravím zvieratka. Keď poviete, že či všetky tieto veci nepredstavujú extra bolesť pre zviera, pretože zviera, to nepredstavuje extra bolesť pre zviera, pretože zviera už e, necíti bolesť v tej chvíli, pretože v podstate zviera už je bez, bezvedomí po vykrvácaní. Teraz hovoríme o komerčných otázkach, e, e, čo to stojí. Keď sa napríklad vezmeme dobytok, ten, to, tá doba vykrvácania, teda vo chvíli e, zárezu, kým začne e, zviera vykrvácať, to trvá niekoľko minút. A keby ste použili to postcardstoning, to, to, táto, tento doba sa dá skrátiť na 30 sekúnd. Čiže z komerčných dôvodov e, E, to ušetrí množstvo času operátorom, čiže z finančného hľadiska práve to nie je strata, ale je to výhra finančná. Rovnako veci platia pre ovce z hľadiska bezpečnostných je menej nebezpečné pre personál na pitúnku mať e, zvieratá, ktoré boli e, omračené, preto samozrejme, že tie nekladú odpor a nepohybujú sa podobne, takže sa s nimi ľahšie manipuluje. A s, e, aj francúzskými pracovníci mi povedali, že je tiež vždy pre nich aj psychologicky problematické vydívať sa na to zviera, ktoré sa ešte pohybuje 2-3 minúty, kým úplne stratí život. E, takže s týmto systémom by mohli byť viacerí spokojní a pre nás ako organizácia e, na ochranu zdravia zvierat samozrejme, že to nie je dobré riešenie, ale je to akože je to menšie zlo, E, pretože zabezpečí to určitú dôstojnosť pre to zviera čo najdlhšie a najviac skracuje e, bolesť pre zviera. A keď ja som sa tu rozprával, s odborníčkou, ktorá mi príliš povedala, že sa skracuje doba e, citlivosti u zvieraťa, čiže e, trošku môže pomôcť znížiť tú citlivosť e, u zvieraťa alebo skrátiť tú dobu e, bolestivosti zvieraťa. To potom ďalšia vec. Každý z nás v podstate, by, všetci sme už v podstate mohli týmto riešením raz a navždy prestať hovoriť o, tom, o tých náboženských rituáloch pri usmrcovaní, pretože každý by v podstate mohol nájsť akceptovateľné riešenie. Netvrdím, že každý je úplne spokojný, ale každý by mohol tento kompromis považovať za akceptovateľný. Takže sú tu určité veci na diskusiu. Ja tu ešte mám ďalšie veci, ale asi už mi vypršal čas, takže nebudem už hovoriť viac len toľko, že existuje, spoloč, existuje už určité riešenie. Niektoré veľké krajiny, ako napríklad Austrália, alebo Južná Afrika, alebo Rakúsko v Európe, už sa rozhodli využiť túto možnosť, takže prosím vás, e, nepremárnite túto možnosť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Um, Vítam aj Jozefa Doula, ktorý sem práve prichádzal, No i z nich sa pamätáte ako bývalého predsedu a predchádzajúceho predsedu výboru pre polnospodárstvo. Prvne, že otvorím diskusiu, chcel by som jasne povedať, že my tu dnes nie sme na to, aby sme diskutovali o náboženskom spôsobe porážky zvierat, ani aby sme to nejako eticky hodnotili, ani nechceme donúčiť nikomu naše pravidlá alebo naše predpisy, ale ide nám, o čo nám ide? Ide nám o tú otázku zdravia zdravia zvierat a aby e, tie zvieratá, ktoré, ktorí farmármi sú e, vyslané na bytunky, aby e, tieto zvieratá mali príslušné podmienky. O to, to je vlastne podstata tejto, tejto diskusie. Mnohí z nás veria, že dochádza k k tomu, že zvieratá trpia takou porážkou, ktorej nepredchádza omračovanie Takže si myslíme, že to by zjaťu pomohlo. No a táto e, súčasť, táto disku, te, tejto diskusie dnes popoludní je omračenie po e, vykrvácaní, ale chcel by som jasne povedať, že tu nebude diskusia o náboženstve. Ja, ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja mám na toto veľmi silné, um, mám veľmi silné stanovisko k tejto otázke. Um, zdravia a bezpečnosti zvierat. Takže pán um, Virankovský, vy um, pracujete, ste pracovali už pre, vo výbore pre polnospodárstvo. Nech sa páči, máte slovo. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótko. No, podem... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Keď e, som e, pripravoval túto správu, vedel som, že e, táto úloha nebude jednoduchá, ale Vidím teraz, že je tam tak veľa problémov, ktoré pred nami stoja. E, skutočne v úvode e, som to ani nemohol predvídať. E, táto téma je veľmi zložitá. Ak dovolíte, chcem poukázať na jednu vec. Keď som pracoval na tejto správe, snažil som sa pozrieť na problém, ktorý chceme riešiť, ale popri tom som sa snažil rešpektovať eh, obe náboženské komunity, ktoré sú tu dnes zastúpené a ktoré tu majú veľmi silný záujem. A hovorím teraz o židovskej a o moslimskej komunite v Európe. Chcem veľmi jasne povedať, že ani návrh komisie, ani návrh z parlamentu, návrh správy, tak ako ho predkladá spravodajca, eh, ich cieľom nie je zakázať e, právo na náboženskú porážku. Táto porážka bude možná aj naďalej a bude to ešte stále prítomné v legislatíve v Polsku. To chcem veľmi jasne povedať. Domnívam sa, že musíme o tomto hovoriť jasne. Nehovoríme tu o zákaze alebo nezákaze náboženskej porážky. Je to snaha o kompromis. Vieme totiž, že je tak e, mnoho rôznych združení, komunít, e, ľudí, ktorí by chceli skutočne dosiahnuť tento zákaz. Nemyslím, že tu môžeme hovoriť o netolerantnosti, o diskriminácii proti komukoľvek. Myslím, že uvádzanie takýchto argumentov vždy súvisí s ochranou blaha zvierat. Náboženské porážky sa často vnímajú ako porážky, ktoré spôsobujú viac utrpenia zvieratám ako iné druhy porážok. A preto sú isté snahy obmedziť tieto druhy porážok a k tomu sa ešte vyjadríme. Prípadne zakázať úplne náboženské porážky. Ale našim cieľom nie je zakázať v plnej miere náboženské porážky. Ešte jeden, je tu jedna rozpoluplná výnimka. Ja som e, sa pozrel na to, ako sa táto debata premieta na národných úrovniach. Jeden z rečníkov uviedol, že legislatíva Európskej úlohou Európskej únie nie je e, diktovať postupy náboženským komunitám. A toto všetko by malo byť predmetom diskusie na náboženskej úrovni. Uh, teda e, mali by diskutovať medzi sebou predstavitelia štátu a náboženských komuník. Táto rozprava by mala prebiehať v krajinách, ktoré to považujú za potrebné a kde je situácia taká, že je to potrebné. Myslím, že európska regulácia v tomto smere by neumožnila diskutovať o týchto aspektoch na národnej úrovni. A práve preto sme predložili tento návrh. Diskutujme teda o všetkých týchto aspektoch, na to sme tu. A pokiaľ ide o označovanie mesa, označovanie je iba samotnou informáciou pre spotrebiteľa. Nie je to e, žiadne označovanie náboženských komunít, vyčlenovanie týchto komunít. To skutočne nebolo zámerom, ale spotrebitelia požadujú informácie a spotrebitelia majú právo vedieť, akým spôsobom bolo zvierato, ktoré konzumujú, usmrtené. A pre niektorých spotrebiteľov je to kľúčová informácia dokonca. A práve preto sme predložili tento návrh. Práve preto bol predložený vôbec tento návrh eh, nariadenia. Tieto obmedzenia by sa vzťahovali iba na tieto dve náboženské skupiny a iba na eh, rituálne porážky. Mali sme tak veľa pravidiel, ktoré platili v minulosti, napríklad pokiaľ ide o metódy porážok hydiny, taktiež sa zaviedli zmeny eh, v oblasti porážok eh, zvierat s kožušinou. Neustále počúvame protesty proti tomuto úsiliu a neustále počúvame protesty, ktoré ktoré spomínajú otázku nákladov. Tvrdia, že európska výroba by bola menej konkurenceschopná, pretože by platili e, prísnejšie obmedzenia, pokiaľ ide o blaho zvierat a v dôsledku toho by bola Európa menej konkurenceschopná. Sú tiež hlasy, ktoré tvrdia, áno, isté, že mali by byť princípy zjednotené a tie isté e, práva by sa mali vzťahovať aj na dovozcov a operátorov v Európe. Teda ak označovanie, tak áno, ale takéto označovanie by, sa, by malo byť povinné pre všetky druhy mesa na trhu bez ohľadu na to, či toto meso bude pochádzať z vnútorného trhu Európskej únie alebo či bude pokázať z importu. Ďakujeme pekne za všetky vaše príspevky do diskusie, boli veľmi užitočné a dúfam, že súhlasíte so mnou v tom, že je veľmi užitočné, že sme zorganizovali toto vypočutie. Chcem poďakovať našim odborníkom a myslím, že to obohatí veľmi našu správu. Chcem vás ešte raz ubezpečiť, že sa snažíme rešpektovať všetky náboženské skupiny a ich vieru. Ďakujem. Janes. Ďakujem, Janes. Pani Haránska Garcia, z sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A pravda je taká, že som naozaj mala možnosť vypočuť si expertov, ktorí boli veľmi, veľmi, veľmi zaujatí tým náboženským pohľadom na túto vec. Ja sa chcem spýtať jednu vec. Um, ak by ste dovolili, urobili sme takú krátku reflexiu, pretože z toho pohľadu hospodárskeho táto správa, to, čo bude robiť, je to, že zvýši náklady. A vlastne tá nákladnosť bude stále vyššia. V sektore, ktorý je už je naozaj veľmi často zasahovaný mnohými úpravami, mnohými legislatívnymi požiadavkami a teda povedať, že ak zvýšime náklady, ktoré budú jednotlivé firmy musieť niesť, tak to bude chcieť ďalšie e, vlastne vzdelávanie, ďalšie tréningy, ďalšie úpravy, e, zariadenia a tak ďalej. Nemyslím si, že to veľa mesiarov podporí. Musíme si naozaj uvedomiť, že je nevyhnutné, aby sme našli vlastne nejaké výnimky pre malé a drobné podniky, ktoré nebudú do, pod, dotknuté takýmito E, takýmito e, vlastne systémami a novými požiadavkami. Ďalej, keď hovoríme o blahobite zvierat, e, musíme samozrejme hovoriť napríklad aj o požiadavkách v oblasti prepravy. O tých sme zatiaľ špecificky ešte nehovorili, predpokladal som, že sa ich dotkneme. Naozaj je to oveľa zložitejšia otázka, najmä na komunitnej úrovni. Takisto, čo sa týka potom ďalej ďalej, čo sa týka medzinárodného obchodu. Keď nás naozaj tak trápi blahobyt zvierat, prečo ne, neuplatňujeme tie isté požiadavky aj na zvieratá, ktoré sú importované do Európskej únie, alebo na meso, ktoré je importované do Európskej únie. Prečo to nerobíme? Ohrozí to nejakým spôsobom medzinárodný obchod? Alebo to ohrozí naše svedomie? Prečo, keď nás naozaj zaujíma blahobyt zvierat, tak sme takýto, taký, takýto pokryci. Uplatňujeme jeden meter na seba a druhý na iných potom samozrejme je tu táto otázka tých, eh, tých eh, výnimiek pre tretie krajiny. Jednoducho európska produkcia mesa a, eh, bude ohrozená výrazným spôsobom, pretože a, v situácii vývozu budeme v situácii dovozu. Jednoducho budeme musieť dovážať me- meso a budeme ohrozovať a poškozovať tie typy podnikov, ktoré sú už dvakrát alebo trikrát postihované príliš prísnou legislatívou na európskej úrovni. Zo španielského pohľadu, prosím, je naozaj nevyhnutné, aby sme brali do úvahy vlastne e, jazyk, ktorý používame, najmä v španielčine. V španielčine je používané slovo matanza, čiže zabitie. A nie je to, nie je to porážka, takže ani, ani e, vlastne e, obeta. Treba povedať, že musíme nájsť naozaj asi v jednotlivých jazykoch nejaké vhodnejšie vyjadrenia pre tieto pojmy. Ďalej si musíme uvedomiť, že vlastne aké sú aj um, odkazy na referenčné centra. Je naozaj veľmi ťažké aplikovať takéto referenčné centra v niektorých členských štátoch, napríklad v Španielsku. V Španielsku máme vysoké štádium autonómnosti, e, máme vysoko decentralizovanú samozprávu. Ak sme decentralizovali štátnu správu, Nemôžeme mať jedno jediné centrum eh, pre referencie. Musíme mať 17 rôznych referenčných centier pre 40 miliónov obyvateľov? To mi nepríde naozaj veľmi logické. Aspoň táto časť správy v tomto smere naozaj nie je logická. Eh, musíme si uvedomiť, že nie každý štát je taký centralistický ako ten váš. No a eh, teraz, čo sa týka toho náboženského pohľadu. Myslím si, že tie ostanovenia, ktoré sú navrhované najmä pre zvieratá, ktoré sú obetované pri náboženských ceremoniách, Ehm, vyžaduje si to vlastne aj zásah do morálnej eh, oblasti. Je to polemika, ktorú sme eh, otvorili eh, na pôde Európskeho výboru pre polnohospodárske záležitosti, teda výboru pre polnohospodárstvo Európskeho parlamentu a nemôžeme dovoliť, aby nás tieto rozdielovali. Myslím si, že naozaj by sme mali ehm, sa vyhnúť akémukoľvek riziku náboženského konfliktu. Naozaj si úprimne želám, aby tieto veci fungovali rozumne. Na základe akejsi základnej, základného sedliackého rozumu. Nemali by sme ísť proti náboženským rituálom a tradíciám v, akým, v akékoľvek časti legislatívy. Nemali by sme zasahovať do toho, ako sú zvieratá e, vlastne usmrcované. A keď je zviera mŕtve, je to len mŕtve zviera. Akým spôsobom ho budeme označovať? Bude označené ako špeciálne zviera pre danú komunitu? Naozaj, bolo by to vhodné pre spotrebiteľa, pretože má viac informácií, ktoré potrebuje. Ale už doteraz sme naozaj adekvátnym spôsobom a možno neadekvátnym spôsobom komplikovali život európskych spotrebiteľov. Ak som ja európsky spotrebiteľ, tak naozaj uh, sa budem uh, opierať predovšetkým o tie, o, o tie najrukolapnejšie uh, dôkazy toho, že to meso je dôveryhodné. A naozaj si musíme uvedomiť, že kvôli svojmu presvedčeniu nemôžem zasahovať do presvedčenia miliónov ďalších ľudí v Európskej únii. Kvôli nejakému presvedčeniu, ktoré my máme, ideme spôsobovať utrpenie pre milióny ľudí v Európskej únii, pre milióny občanov Európskej únie. Ďakujem pekne. Agnes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať eh, za to, že dnes máme možnosť eh, diskutovať o takejto vážnej eh, a veľmi citlivej téme, tak ako to vlastne vyplynulo aj s príspevkou v diskusii. Ale som predsa len trochu zamýšľam sa nad tým, či hovoríme o nachádzaní riešení, ktoré môžu prijať všetky zúčastnené strany. Nehovoríme o tom, či zakážeme alebo nezakážeme rituálne porážky. Musíme postupovať eh, veľmi opatrne v, v našej formulácii. Nesmieme hovoriť o zabíjaní zvierat, ale o usmrcovaní zvierat, pretože sme mesožravci a pokiaľ chceme konzumovať meso, musíme porážať tieto zvieratá a to takým spôsobom, že to bude eticky a morálne únosné, ale nebude to zasahovať do žiadnych pravidel e, v žiadneho náboženstva. Som veľmi vďačná za to, že e, pán posledný odborník, ktorý hovoril, vypadlo mi bohužiaľ meno, že e, je potrebné ochotu zo všetkých strán, aby sa našiel kompromis a spomenuli ste v situáciu v Rakúsku ako pozitívny príklad. Pokiaľ ide o označovanie, s týmto nemám nejaký veľký problém, pretože pr- podľa mňa je to cesta, ktorou sa dá uberať na to, aby sme zabránili narušenie schopnosti, ale tiež preto, aby spotrebitelia mali možnosť pochopiť, ako tento systém funguje. A preto dúfam, že nájdeme únosné riešenie, ktoré bude priateľné pre všetky zúčastnené strany. Ďakujem. Thank you very much. Ďak- ďakujem pekne. Teraz uh, Graf von Baringdorf. Ja, schön, danke, Herr ďakujem pekne, pán predseda. Odborník, jeden z odborníkov tvrdil, že e, porážka je neludská a vždy hrozná. Nie je neludská, pretože ju predsa vykonávame. A to už je dosť dlho. A istým spôsobom nám to zabezpečuje naše e, živobytie v minulosti aj v súčasnosti. E, smrť je samozrejme hrozná. Ale otázka neznie tak, či je smrť hrozná, ale akým e, spôsobom vykonaná je hroznejšia ako inaká, alebo akým spôsobom narúša práva zvierat. Uh, koordinátori e, riešili tému toho, ako presne prebehne toto vypočutie. Sme parlament, ktorý je e, svetský, nie náboženský. E, vy tu musíte zastupovať postoj náboženských obcí. To my nebudeme robiť. My máme isté úvahy, máme stanoviska a chceme zohľadniť stanovisko náboženských obcí a práve preto ste tu ale niekedy mám pocit, a povedal som to aj na schode koordinátorov, že v tejto otázke nespočíva fundamentalizmus len na strane náboženských obcí, ale niekedy mám pocit, že aj združenia na ochranu zvierat vystupujú e, s takým fundamentalizmom, ako poznáme z niektorých náboženských skupín bolo to povedané, že e, v parlamente je akési e, sprísahanie proti rituálnym e, porážkam. To chcem skutočne vyvrátiť, tak to nie je. Máme obavy v tomto smere, ale nie sme posadnutí žiadnym spôsobom. Pokiaľ ide o otázku omračovania, Ten strach, ktorý pociťujú zvieratá, keď idú na porážku, v oboch prípadoch, či s omračením alebo bez omračenia, myslím, že tam vždy je musíme e, brať vážne to, že tí, ktorí hovoria o omráčení, e, majú skutočne e, na pamäti blaho zvierata. Keď dôjde k omráčeniu, má to byť vykonané s príslušnou kvalifikáciou, tak aby človek, ktorý to robí, zabezpečil, že zviera nebude cítiť bolesť. A nie vždy zvieratá, ktoré sú e, usmrtené s omráčením, umierajú bez strachu. Aj to musíme zohľadniť pri vypracovaní tohto nariadenia aké presne sú okolnosti nie len pri samotnom usmrtení, ale aj pred porážkou. To všetko musíme zohľadniť. Myslím si, že e, v prípade rituálnych e, porážok e, tam je veľký rešpekt pre té zvieratami. Myslím, že to je potrebné zdôrazniť, pretože inak sa môžeme dostať do diskusii ktoré budú tvrdiť, že tí, ktorí sú zastancami omračovania, sú proti zvieratám. Tak to nie je. Teraz otázka znie, či omráčenie je väčšou záťažou pre zviera ako porážka s omračením. Keby sme pristúpili k riešeniu omráčenia po podrezaní myslím, že sa dostávame na veľmi zaujímavú pôdu, pretože to podrezanie už nie je samotným problémom, ale vykrvácanie. Raz sa mi podarilo dokonca dvakrát eh, strčiť prst do eh, píly a bol som prekvapený, že v tej chvíli, keď e, sa pila dotkla prsta, necítil som žiadnu bolesť. Cítil som, e, že niečo sa deje, ale necítil som bolesť. E, som človek, nie som zviera, neviem teda z istotou, či aj zvieratá takto pociťujú, ale predpokladám, že pociťujú to rovnako. Teda zviera, ktoré je porazené a podrezané, nevie, necíti bolesť, ale cíti, že sa s ním niečo deje. Boli tu návrhy, aby sme pristúpili k omračovaniu po podrezanie. Neviem, či to by bolo riešenie, s ktorým by zali všetky náboženské obce, ale týmto by sme sa už posunuli na inú úroveň. Pretože potom už by išlo len o otázku vykrvácania. Chcem teda jasne povedať ešte jednu vec. Ja som polovník, ja zabíjam zvieratá. A to aj bez eh, omráčenia. Samozrejme, nepribližujem sa zvieratám s tým, aby som ich eh, najskôr omráčil, ale v počas samotného usmrtenia dochádza k omráčeniu. Aj by ste to uviedli vo svojich príspevkoch? A možno porážka je eh, zároveň aj usmrtením, aj, eh, aj omráčením potom by sa mohlo potom hovoriť aj o metodách pri poľovaní. Musíme pri našich metodách poľovania dbať na to, aby zviera umrelo hneď v prvej chvíli. Polovník nesmie, by, by nemal vystreliť, keď nie je istý, že skutočne zasiahne zviera na také miesto, ktoré bude viesť k jeho usmrteniu. V podstate Keby sme hovorili, že zvieratá sa nesmú usmrcovať bez eh, omračenia, mali by sme zakázať aj polovníctvo. A pokiaľ ide o označovanie, tam eh, často s vami nesúhlasím, pretože nemôžem posudovať samozrejme vaše náboženstvo, ale z môjho pohľadu eh, nejde o diskrimináciu. V jednom prípade nejde o diskrimináciu náboženských obcí. Pokiaľ by to bola diskriminácia, vážení zástupcovia náboženských obcí, potom by ste mali mať predsa len isté pochybnosti o svojom náboženskom vierovýznaní. Ja, keď som o niečom presvedčený, potom e, sa to môže označovať akýmkoľvek spôsobom e, niekto chce. Môže sa to uvádzať na všetkých miestach e, A nepocitoval by som to ako stigmatizáciu. Myslím, že by sme nemali uvádzať takéto pojmy. E, Európsky parlament nechce dosiahnuť stigmatizáciu, chce hľadať spôsob riešenia. A to by ste mali skutočne preveriť, do akej miery e, nám môžete výjsť v ústrety. Náboženstva sa predsa len tiež vyvíjajú. Ja som e, vychovaný v kresťanskej viere a musím sa zmieriť s tým, že mm, ešte nedávno v kresťanstve sa ženy upaľovali ako bosorky. Predstavte si len, kde by sme dnes boli, keby sme ostali na tej istej úrovni. Museli sme predsa ustúpiť, musíme, museli sme e, zmeniť naše presvedčenie z tých čias a museli sme uznať, že aj ženy majú práva. Teda prosím, to musíte urobiť sami pre seba. Ja to nemôžem urobiť vo vašom mene. E, buďte otvorení takéto zmene. Ak budete trvať eh, korkolomne na niečom, potom sa nenájde žiadne riešenie. A toto omráčenie po podrezaní, ak by bolo priateľné z vášho hľadiska, potom k tomu pristúpme. A potom už by nešlo o otázku nákladov. To nemôžeme vnímať cez prízmu eh, nákladov, či by to bolo drahšie alebo lacnejšie musia sa s tým e, predstaviteľ náboženských obcí e, zmieriť a my ako svetský parlament e, nie sme zástupcami vašich záujmov, vašich náboženských záujmov. Ja nie som zástupcom kresťanských hodnôt, ja som poslanec. A niektorí poslanci možno sú moslimovia, židia, ale nepostupujú v zmysle svojho náboženského presvedčenia. To musíte pochopiť. A potom všetky tieto obvinenia, posadnutosť, e, či e, skutočne nám ide o nejaké takéto nezmyselné zákazy, to prosím neuvádzate, to nie je správne. My sa snažíme robiť svoju prácu. Thank you, Grafer. Ďakujem pekne, Graf. A pani Miguel Ramos, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Už treba povedať, že ja by som eh, jednoducho len chcela eh, upresniť pozíciu našej skupiny, najmä čo sa týka dvoch základných otázok. V prvom rade eh, sa ospravedlňujem, že nepoviem nič k tomu, čo povedali ostatní rečníci. Ja by som naozaj chcela konkrétne reagovať na to, čo povedali naši hostia. Hovorím o jednej otázke, ktorá musí byť naozaj veľmi jasná pani, Sin, pani Errans, pani Sen Ruber hovorili o porážkach a takisto robili rozdiel medzi porážkou a obetovaním. Niečo musí byť jasné a to je práve to, že keď hovoríme o usmrtení a ak je to naozaj na ľudskú spotrebu, pretože až doposiaľ e, naši hostia, ktorí boli prizvaní, hovorili o zvieratách, ktoré sú e, práve poražené za účelom ľudskej e, spotreby. Musíme naozaj vysvetliť slovo obeta a nie porážka. Musíme používať veľmi dôrazne toto slovo, pretože hovoríme o zvieratách, ktoré sa majú alebo nemajú spotrebo, e, spo, skonzumovať. Hovoríme naozaj o zvieratách, ktoré budú skonzumované, pre, alebo ktoré sú určené pre ľudskú spotrebu a práve preto nevyhnutné, aby existovala nejaká kompetentná autorita, kompetentný orgán a je naozaj nevyhnutné, aby to bol práve tento kompetentný orgán, ktorý bude certifikovaný na to, aby, e, čo, aby v blízkosti týchto centier e, rituálneho usmrcovania e, vlastne riadil a koordinoval práve takéto aktivity a zároveň zabezpečoval dodržiavanie doriem, noriem, prípadne zabezpečoval dodržiavanie výnimky z normy. V mojej krajine, v mojej krajine v súčasnosti v Španielsku e, sa vykonávajú rituálne obety zvierat, ktorých meso je následne skonzumované a to či už v, židovskej, v židovskom vierovýznaní alebo v moslimskom vierovýznaní. V oboch prípadoch sa takéto e, usmrtenia zvierat dejú odlišne v rôznych oficiálnych centrách, ktoré sú certifikované kompetentným orgánom. A to práve kvôli tomu, že hovoríme o mese, opakujem mese, ktoré bude skonzumované, čiže ktoré sa dostane do spotrebiteľského reťazca takéto obety, ktoré sa robia e, možno v mene Boha, alebo ktoré sa robia vlastne e, na oltároch a tak ďalej. Máme tu mnohé, mnoho prípadov v histórii ľudstva, e, kde dochádzalo naozaj k obetovaniu zvierat v mene akéhosi rituálu alebo v rámci nejakého, v rámci nejakého obety pre božstvo. Ak ide o meso, ktoré bude skonzumované, bez ohľadu na to, aký rituál ide. Práve preto naozaj musíme trvať na tom, že musíme odlišovať a musíme rozlišovať, že alebo ide o usmrtenie za účelom obety, alebo ide o usmrtenie zvieraťa za účelom tvorby mesa, ktoré je následne skonzumované, ako hovoril práve predrečník. Čiže, a, alebo to je teda vlastne zviera usmrtené v nejakom náboženskom prostredí, alebo je to usmrtené uh, u mesiara v prostredí, ktoré je kontrolované v rámci hygienických noriem. Ďakujem pekne, teraz Joseph Doll. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Treba povedať, že nechcem nejakým spôsobom predlžovať alebo naťahovať túto debatu. Ale dovolte mi povedať len niekoľko základných e, názorov alebo základných reakcií k tomu, čo už bolo povedané alebo k tomu, čo zaznelo. Musíme si uvedomiť, že e, sú, máme tu viacero odlišných vecí. Rituálne e, porážky sú jedna vec a poráženie zvierat vo veľkých, veľkokapacitných bytunkoch je niečo celkom odlišné. Musíme naozaj hovoriť o systéme, e, ktorý má osobitnú inšpekciu zo strany veterinárnej služby v každom danom štáte a práve preto si práve preto nevidím, prečo by sme mali spochybňovať tieto e, systémy veterinárneho dohľadu to, proti čomu sa snažím postaviť, je to, že ak nebudeme akceptovať to, čo sa deje v oficiálne kontrolovaných bytunkoch, a ja som naozaj pracoval v bytunku, ja viem, o čom hovorím, zaviedli sme um, metódy, ktoré zabezpečujú to, že zvieratá trpia tak málo, ako sa len dá. Je v našom záujme, aby zvieratá netrpeli. Ak viete čokoľvek o porážkach, tak dovolte mi povedať vám toľko, že ak zviera trpí, tak následne aj e, alebo meso je nekonzumateľné práve kvôli tomu, že e, ak dôjde vlastne k prasknutiu e, tepien alebo ak dôjde k tomu, že e, zviera e, vlastne je porážané v stave strachu alebo, alebo strese, E, meso nebude dobré, meso je poškodené práve vyplávaním hormónov. A e, naozaj sme sa snažili robiť všetko preto, aby zvieratá trpeli tak málo, ako sa len dá e, v procese porážania. Nebudem teraz hovoriť o obetách, budem hovoriť o porážkach. A samozrejme, musíme si uvedomiť, že existujú akési rituály, existujú rôzne e, tradičné metódy a tradičné postupy, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti, ale toto všetko zároveň musíme postaviť do svetla, kde máme systém zavedených bytunkov, ktoré sú adekvátne kontrolované, prebiehajú tu inšpekcie a majú, na, majú vlastne e, predpísané vybavenie. E, ak opomenieme takéto bytunky, dostávame sa do situácie, kde máme problémy s blahobytom zvierat. Zvieratá budú môcť byť vlastne poražené v lesoch alebo vo vaniach alebo kdekoľvek čokoľvek a naozaj je nevyhnutné, aby sme rešpektovali naše hodnoty, naše rituály a to práve v adekvátne kontrolovaných, v adekvátne e, dozorovaných bytunkoch. Na to sme naozaj vynaložili veľké prostriedky a práve preto e, len toľko chcem povedať na tému bytunkov. Dovolte mi povedať len toľko, že mám naozaj už pokrk diskusii o tom, e, odkiaľ teda prichádza, alebo diskusii o blahobite zvierat. E, najmä debaty o blahobite zvierat, to všetko začína u vegetariánov. Sú to ľudia, ktorí nemajú radi meso a snažia sa znepríjemniť život tým, ktorí meso majú radi. A naozaj e, hovorím už možno mimoriadne bez, bez servítky, ale musíme byť v tomto smere úprimní. Je naozaj nevyhnutné, aby sme pokračovali, aby sme používali e, systém veterinárnych lekárov, vedecké metódy a tak ďalej, aby sme zlepšovali metódy a aby aj tí ľudia, ktorí pracujú v bytunkoch, s tým to mohli súhlasiť je naozaj nevyhnutné, aby sme sa vyhli extrémom. A to je všetko, čo som chcel povedať na margo tejto témy. Naozaj, dajme si záležať na tom, aby sme neboli fundamentalisti, e, nezačneme debatovať o náboženstve. Zabezpečme len to, že máme bytunky, ktoré sú adekvátne vybavené, fungujú adekvátne a prebiehajú tu adekvátne inšpekcie. Na to nepotrebujeme 25 nových nariadení. Ďakujem pekne pán Sanzorello a potom pán Kapolo Santos. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne za slovo. A ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť vyjadriť sa k tejto téme. E, mali sme možnosť vypočuť si názory expertov, ktorí naozaj veľmi dobre a veľmi efektívne chápu, čo sa deje v tejto citlivej oblasti. Osobne si myslím, že keď hovoríme o blahobite zvierat, Naozaj sme urobili veľmi veľa, najmä čo sa týka eh, oblasti chovu, oblasti prepravy zvierat. A tu zachádzame ešte ďalej. Eh, tu sa dostávame do situácie, alebo do, do, teda do, do témy, ktorá sa týka samotnej porážky. A hovoríme o tom, akým spôsobom, akým spôsobom vlastne vykonávať porážky humánne. Hovoríme o tom vlastne z, z pozície vyspelej civilizácie. Ale teraz, keď sa pozrieme aspoň niekoľko sekund, sekund na otázku utrpenia zvierat, o tom, či trpia pri porážaní, musíme naozaj opätovne siahnuť k tým základným princípom, ktoré sú v jadre našich aktivít. A hovoríme o základných princípoch eh, náboženských praktík a náboženských postupov. To je práve to, čo zaznelo na začiatku tejto diskusie. A to sa týka tak teda židovskej, ako aj eh, moslimskej komunity. V Taliansku som mal možnosť vypočuť si e, rôzne názory na túto tému a naozaj e, tu zazneli aj veľmi vhodné argumenty, ktoré napríklad reagovali aj na nedávne voľby v Izraeli pred niekoľkými dňami. E, zdá sa, že strana, ktorá ašpirovala na, teda šéf strany, ktorá ašpirovala na vedenie v parlamente, nekonzumoval košer jedlo a zdá sa, že to bolo kľúčovým zlomom z pohľadu voličov v Izraeli. A práve preto je nevyhnutné, aby sme rešpektovali e, presvedčenie ľudí ľudsk- a, a ich náboženské názory, ich náboženské tradície, rituály a takisto spôsob života. Je to naozaj e, niečo, čo musíme čo musíme e, rešpektovať a zaobchádzať s tým veľmi opatrne, keď hovoríme o rituálnych porážkach. Musíme zabezpečiť, aby sa dodržiavali akési, akési základné štandardy, ale musíme byť konzistentní nemôžeme hovoriť, že omráčenie zvierat je povinné, nemôžeme hovoriť o tom, že e, musíte, musí dôjsť k, priamému, k priamej porážke, k priamému usmrteniu zvierata. E, pretože tu sa dostávame vlastne do konfliktu s tými základnými fundamentálnymi princípmi a máme spôsob, ako rešpektovať rôzne náboženské odlišnosti. A to je naozaj veľmi dôležité. nemôžeme povedať, že to zakazujeme alebo že to nebudeme povolovať. Pán Dol to povedal, že e, takýmto spôsobom vlastne budeme podporovať nelegálne e, skryté porážky mimo bytunkov ktoré sa budú vlastne konať mimo bytunkov, ak takýmto spôsobom budeme uplatňovať našu legislatívu. Ale jasné, že je nevyhnutné, aby sme rešpektovali e, postupy a procedúry na oboch stranách. Z oboch stran nemôžete vlastne ľudí tlačiť do nelegálnych e, porážok. Bude to zlé pre spotrebiteľov. Mali by sme to zastaviť a mali by sme zabezpečiť to, e, aby ľudia neboli nútení ísť do svojich kúpeľní a tu vo vane, kde si vykonávať porážky je naozaj dôležité ako už povedali mnohí kolegovia vo svojich poznámkach k tejto správe a k tomuto textu. Aj spravodajca povedal, že je nevyhnutné, aby to bola akási reciprocita v prípade dovozov mesa z tretich krajín. Naozaj si musíme uvedomiť, že čo sa presne, že čo sa musí rešpektovať, že je nevyhnutné, aby sme rešpektovali otázku blahobytu zvierat, tak v tých krajinách, ktoré sú v rámci Európskej únie, kde uplatňujeme tú legislatívu, ako aj v tých krajinách, odkiaľ importujeme meso. Musíme rešpektovať reciprocitu a práve v duchu týchto základných praktík milióny moslimov a židov nebudú môcť jesť, e, konzumovať žiadne meso, práve preto, že vlastne dôsledne zabezpečíme to, že príslušníci týchto náboženských komunít nebudú môcť legálne nakúpiť, legálne získať produkty, ktoré e, sú živočišného pôvodu e, a vlastne nebudú to zvieratá, ktoré boli obetované v, súlade s ich náboženským presvedčením. Práve preto je naozaj nevyhnutné, aby sme našli systém, ktorý bude zabezpečovať dôslednú obojstrannú reciprocitu. A kolega pred chvíľočkou hovoril, hovoril o tom, že v momente poráženia zvieraťa ťažko dokázať prítomnosť e, bolesti alebo niečoho podobného. Takže naozaj sa snažme zabezpečiť, aby e, ľudia e, neboli nutení nelegálne porážať alebo nelegálne zabíjať zvieratá. Takisto tu bola aj téma, ktorá sa týkala označovania takéhoto mesa alebo mesa, ktoré, bolo, e, ktoré je výsledkom e, takéto rituálnej porážky. Náboženský spotrebitelia chcú zájsť do obchodov, do supermarketov, ktoré vlastne majú e, mes, dodávky mesa zabezpečené od uznaných, rešpektovaných, e, etablovaných e, bytunkov. A je nevyhnutné, aby tu boli akési základné zábezpeky, aké základné istoty. A práve preto je nevyhnutné, aby sme neukazovali obvinujúcim prstom na ktorúkoľvek menšinu. Ja som tieňovým spravodajcom pre tento dokument, pre túto správu a naozaj e, sa snažím zaobrať aj s inými témami, ktoré sú s týmto spojené, ktoré sa týkajú blahobytu zvierat a iných, iných podrobných tém. Naozaj si myslím, že na základe mojej skúsenosti, ktorú mám, e, toto je konkrétna, veľmi citlivá téma, v ktorej by sme mali byť menej obsesívni najmä keď hovoríme o implementácii. Naozaj by sme nemali zachádzať do extrémov. Práve kvôli tomu, že e, tu bude nepochopený a neuplatniteľný štandard a nejakým spôsobom to nenapomôže náboženským komunitám. Ďakujem pekne. Pán Kapulo Šantos, nech sa páči. E, todos os problemas têm diversas... Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky problémy majú rôzne rozmery, a dobré politické rozhodnutia sú tými, ktoré e, rozanalizovali všetky rozmery určitého problému. A ten konkrétny problém, ktorý sa týka poražky zvierat, má svoj hospodársky rozmer, e, náboženský rozmer a rôzne iné rozmery. Um, ale ja by som teraz nechcel hovoriť o všetkých týchto rozmeroch, ale v súčasnosti, by, alebo dnes by som chcel povedať len e, niečo k otázke civilizácie. Ja teda e, netvrdím, že moje paradigmy o civilizácii sú tie správne. E, je, tu, je to je, závisí to od jednotlivých štátov, kde existuje aká, kde je rôzna, rôzna miera rešpektovania e, náboženských komunít a rôznych iných komunít alebo menších komunít žijúcich vo väčších komunitách. A potom najdôležitejšie, čo, o čo tu vlastne ide, je otázka utrpenia zvierat. O tomto tu hlavne hovoríme, o utrpení zvierat. A v podstate mne až tak veľmi nezáleží na tom, že ako je zviera porazené. Mňa nezáleží hlavne na tom, aby to, to, toto zabitie spôsobovalo čo najmenej utrpenia pre zviera. Bez ohľadu na to v podstate, že či je samotná poražka, poražka e, sa približuje alebo sa vzdialuje určitým e, náboženským predstavám alebo ceremoniám. Hovorilo sa tu o, otázke, o otázkach ekonomickej bezpečnosti, že či tu niektoré otázky sú, teda či to je ekonomicky drahšie zabezpečiť to alebo ono, aj bezpečnosť pracovníkov eh, na bytunkoch. Ale ja si myslím, že eh, mali by sme aj si hovoriť tie skutočné veci, že či tie náboženské obete, či už eh, to je podľa židovských alebo moslimských noriem, že či to spôsobuje väčšie um, utrpenie zvieraťu, alebo nie. A ak e, je to také isté utrpenie, tak potom nemá zmysel robiť nejaké výnimky z hľadiska hygieny a podobne. A nemyslím si, že je možné mať e, aj e, rotáciu len na báze na báze náboženských požiadaviek, ale rotácia je možná, ale, ale ja lebo to potom by sme už hovorili o určitej diskriminácii. Tu hovoríme čisto len o utrpení zvierat. Chcel by som ešte ďalšiu vec objasniť. Čiže venujme sa čisto to utrpeniu existuje, väčšia alebo menšia miera utrpenia v jednotlivých týchto rôznych systémoch. Na to by sme sa mali hlavne sústrediť, predseda Júci. Ja by som tu uvedol nejaké poznámky, potom by som ešte dal slovo jednotlivým rečníkom, každému na nejaké 3-4 minúty, aby odpovedali na túto diskusiu. Chcel by som sa teda vás všetkých spýtať, v podstate my tu dnes diskutujeme o tom, ako najlepším spôsobom znižiť mieru utrpenia zvierat ehm, na bytunku. Samozrejme, že boli tu viaceré vyjadrenia, že v rozličných, časti, rozličných častiach Európy alebo sveta sa zvieratá zabíjajú aj náboženským eh, procesom, buď je to eh, umračovanie pred porážkou, alebo po. A to znamená, že buď tieto zvieratá sú košerné a splňajú potom tie normy, ktoré splňajú požiadavky náboženstva, alebo nie sú, e, sú teda dovezdané z Austrálie, z Nového Zélandu, z Malajzie. Malajzia takisto dováža meso z týchto krajín a považuje ich za e, košerné to meso. Čiže čo, my chceme zaviesť taký systém, ktorý by bol jednotnejší tuto v Európe a z tohto pohľadu hľadáme kompromis e, nechceme nejakým spôsobom tu do, do toho kritizovať nejaké náboženstvo alebo niečo, lenže či sa dá zaviesť nejaký systém, jednotný systém, teda vračovanie zvierat e, pred porážkou, po porážke. To je moja tá základná otázka všetkým vám. Prečo sa to v niektorých krajinách dá, v niektorých krajinách sa to nedá. Um, to je tá vec, ktorej ja celkom nerozumiem. Niekde to, niekomu to vyhovuje, niekomu nie. To sa pýtam na všetkých. Potom mnohí z vás hovorili o článku 4. Otázka je tu následovná, čo sa týka Európy. My v podstate sme aj vo výbore pre e, plnospodárstvo hovorili veľmi veľa o zdraví zvierat, o normách pre zdravie zvierat a pohodu, blahobyt zvierat. A že to musí platiť aj pre dovoz, to znamená, že musíme ale my tým pádom mať prvý, ktorý budeme mať e, tieto normy, pretože inak nebudeme mať žiadne e, oprávnenie, aby sme sa dívali e, na iné krajiny okolo nás, ktoré dovoj vyvážajú do Európskej únie a že od nich budeme žiadať nejaké iné normy, než dodržiame my. Potom ďalšia otázka je, že prečo sú viacerí z vás proti označovaniu, ako to nie je nejak, ak, to nie je na to, aby sme poukazovali na, na, na niečo alebo diskriminovali alebo, alebo je to ak nejaké meso splňa také a také požiadavky, tak eh, by to malo byť jasne tam byť uvedené. Prečo, ja nevidím, že prečo, z čoho vyplýva tá vaša opozícia proti tomu označovaniu mesa. Dúfam, že to nie je ekonomická stránka. Ja si myslím, že ak je to nejaké meso, ktoré splňa určité požiadavky, tak to tam malo byť viditeľné a podľa toho sa môžu tie osoby rozhodnúť. Takže ja si myslím, že ja vám ďakujem za všetky vaše príspevky. Takže ja by som teda všetkým dal slovo, aby ste sa teda prosím pekne skúsili zmestiť do 4 minút v vašich odpovediach na diskusiu. Dám slovo doktorovi Nogovi, doktorke Noga, doktorovi Nogovi. Um, jo la, la domanda per... Ak je možné, by som chcel hovoriť po taliansky. Pokiaľ ide o omračovanie po podrezaní, V tomto máme stanovisko ako reprezentanti náboženskej obci, ale pre nás, pokiaľ ide o označovanie, my proti nemu nič nemáme. Problémom v tejto súvislosti je dopad na ľudí, ktorí nedokážu rozlíšiť medzi bežným spôsobom porážky a rituálnou porážkou. Mm, väčšina ľudí, pokiaľ nemajú vyštudovanú veterinu na, na univerzite, nevedia, a, aký rozdiel medzi nimi je. Myslia si, že rituálna porážka je skutkom barbarstva, že zviera veľmi trpí pri takejto porážke a myslia si, že keď sa zviera omráči, netrpí vôbec. Teda nevedia rozlišiť, e, aký tam je rozdiel. Takéto domienko sú samozrejme nepravdivé. Ja ako veterinár sa domnievame, že je tam rozdiel. Talianský poslanec uviedol, že je tam rozdiel niekoľkých sekúnd. Ja sa snažím tu vysvetliť, že pred označovaním by sme mali poinformovať ľudí, keď ľudia budú poznať rozdiel, potom takéto označovanie bude priateľné. Ale v tejto chvíli ľudia nedokážu e, rozlíšiť tieto druhy porážky, nevedia, čo presne obnáša rituálna porážka a takéto označovanie by mohlo spôsobiť stigmatizáciu a v konečnom dôsledku diskrimináciu a práve v tom spočíva problém. To všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďalším rečníkom je eh, pán doktor Pardon, micro. Excusez. Donc, en ce qui concerne l'étiquetage, euh, oui, ça marche C'est bon. Čo sa týka teda toho označovania? Čo sa týka toho ehm, e, ľudia spotrebovajú um, ktorí kupujú si halo, meso, tak idú to takým špecializovaným mesiarňam kde si také meso môžu kúpiť, ale napríklad e, e vo francúzsky sme veľmi opatrní z hľadiska extrémistickej ich organizácií e, ochrany zvierat. E, nehovorím tuto kolegovi, ktorý je v mojej ľavici, lebo v Francúzsku aj v Európe existujú rôzni extrémisti, sú extrémistické organizácie, ktoré toto využívajú túto myšlienku absolútne ako kampaň proti židovským a moslimským e, komunitám. My sme už videli rôzne kampanie, že toto je, aha, pozrite, muslimské meso, e, židovské meso a zazbijajú zvieratá bez e, omračovania, to je barbarstvo a podobne. Chcel by som ešte povedať jednu vec, že jeden poslanec hovoril, že o mračovanie zvýšuje zdravie zvierat, pohodu zvierat. To znamená, že je to otázka naozaj toho, toho, tej pohody toho zvieraťa a potom je otázka, že čo je teda najlepšie pre to zviera. Čiže sú to potom to omračovanie po, po porážke, to je niečo proti tomu, teda my sme, pretože existujú určité náboženské postupy, ktoré tu platia, my sme už vysvetlili. Ehm, prečo je zase aj e, omračovanie pred e, porážkou neakcept, podvezaním akceptovateľné, respektíve pred e, to omračovanie po vykrácaní tiež Čiže ja chápem jednotlivé citlivosti jednotlivých náboženstiev alebo určité náboženské otázky v tejto súvislosti, ale zdá sa, že tu stigmatizujeme eh, rituálnu porážku, ako keby to nebolo politicky v poriadku politicky korektné. Ja viem, že to nie je ani zámerom tohto výboru a zámerom tejto diskusie je otázka zníženia utrpenia zvierat, ale ak e, to, to presadíme, tak budeme vlastne týmto spôsobom diskriminovať e, muslimské a židovské komunity v Európe. Takže my akceptujeme, že tu prebieha táto diskusia, ale keď nám, nás, keď nám budú nucované určité veci, budeme možno, že my veľmi frustrovaní z tejto verejnej diskusie. Predseda, e, otázku, ktorú my tu nechceme, ktorú, na ktorú my ste mi stále nezodpovedali, je, že prečo je v niektorých krajinách e, povolená e, porážka s určitou mierou Ehm, omračovania, tak čo? Ehm, je to meso potom nedostatočne košerné alebo nepovolené, alebo prečo to nemôžeme mať rovnaké vo všetkých štátoch Európskej únie? Na to otázka, ktorú som položila, nikto mi na tú otázku nezodpovedal zatiaľ. No, pokúsim sa vám na to odpovedať jasnejšie omračovanie ešte pred porážkou alebo okamžité omračenie po, to, to spôsobí, že meso potom už nie je košerné a tým pádom to nemôžu konzumovať košerní spotrebitelia. Čiže vy tým pádom nepo, nemôžete konzumovať takéto meso, ktoré pochádza z týchto krajín. Ja viem, som si istý, že môžeme o tom diskutovať celý deň. Áno, teraz máme doktora Albiho. Oui, merci Monsieur le Président. C'est de répondre aux questions que vous avez soulevées. Et... Pokúsim sa zodpovedať na tie otázky, ktoré ste e, nastolili. Sa týkajú e, konkrétnych čísel e, v rámci rituálnych porážok. Nechceme tu mať určitý boj medzi jednotlivými boj čísel, alebo hľadať sa o čísla napríklad vo Francúzsku, čo sa týka eh, oviec. Asi 168 všetkého, všetkej spotreby mesa Všetko musí byť samozrejme importované na celkový trh s obetným mesom alebo s mesom, ktoré je rituálne spracované. E, ďalej, čo sa týka hovedzieho, to je 11% celkového podielu, tak tu e, máme vlastne 11 celkového dopytu a 30 vlastne medzi 11 a 30 vidíme, vidíme akúsi rovnováhu, čo sa týka takéhoto rituálne spracovaného alebo rituálne porazeného mesa hovedzieho. Máme tu niektoré čísla vlastne z francúzského ministerstva, ktoré sa a zdá dajú zvážiť alebo dajú sa používať na, na, pri, pri týchto debatách. Ďalej pán Korra takisto aj vysvetloval, aké sú tie náboženské princípy, ktoré sú v tomto obsiahnuté ja osobne neviem, že či môžeme povedať e, chladnokrvne to, že zviera trpí viac alebo menej pri obetnom zabití. Ale naozaj si musíme uvedomiť, že je to náboženské právo vytýčiť si spôsob, akým zviera porazíte. E, ja rozhodne nechceme otvárať otázku e, náboženských tém. Európska únia garantuje právo pre všetky náboženstva. Sme v tomuto perne, pevne, pevne priviazaní a naozaj sa hlásime k takýmto, k takýmto právam a my ako občania muslimského vierovýznania sa hlásime k európskej identite. Vráťme sa k diskusii z 23. januára. E, bol tu poslanec, ktorý používal slovo obsesia. E, to nie je slovo, ktoré je vymyslené, ale pri využívaní takýchto e, otázok, takýchto slov odkazujem na otázku pani Muscardini. A a tento výbor sa, na, tomto, na pôde tohoto výboru sa snažíme vlastne protestovať proti tej e, krutej metóde porážania zvierat v rámci náboženských e, praktik. Častokrát tu bolo použité až slovo barbarské. Čiže e, v tomto parlamente zaznelo slovo barbarské metódy zabíjania zvierat. Je to práve akási atmosféra, ktorá tu je prítomná. A práve preto musíte byť naozaj na pozore. E, tak aby ste pri tvorbe legislatívy eh, nekonali pod vplyvom takejto atmosféry. My hovoríme o bode číslo 4, ktoré eh, sú, ktoré pre nás veľmi citlivé. Sú tu ďalšie body, ktoré sa týkajú dopravy, označovania a tak ďalej. To sa týka iných, um, iných aktérov. My si musíme uvedomiť, že štvorka je zlá pre náboženské práva. Európa by mala vytvárať pravidlá a nemala by sa snažiť vlastne pre, preverať tie pravidlá od niekadiaľ, inokadiaľ. Od, od tých miest alebo tých častí sveta, kde tieto veci nefungujú. My by sme mali mať svoju vlastnú legislatívu, ktorá to berie do úvahy. Doktor Arby, naozaj ste si vybrali jednu otázku od jedného poslanca tohoto parlamentu. Nemajte prosím pocit, že celý parlament zmýšľa rovnakým spôsobom. Vy ste si citovali to, čo povedala pani Muscardini a to neznamená, že my všetci máme rovnaký názor my tu nie sme na to, aby sme tu mali náboženskú vendetu alebo náboženskú diskusiu. My sa snažíme nájsť riešenie. Nájsť riešenie, kde niektoré krajiny používajú aj omračovanie a niektoré nie a snažíme sa nájsť riešenie pre celú Európu. Je to niečo, čo sme zatiaľ neboli presvedčení. Pán Kora, teraz vy máte priestor. Ďakujem pekne, pán Periš. Len jedna vec. Nechcem predlžovať túto celú debatu. Naozaj e, je nevyhnutné, aby sme našli kompromis a netreba už opakovať tú diskusiu, ktorá raz prebehla. Naozaj naozaj by som chcel, aby, v tomto, aby som dostal jasnú odpoveď na jednu otázku. E, nechcem sa teraz e, vlastne dávať na náboženskú platformu, ale chcem sa spýtať, ako môžete povedať, že keď máme e, omráčenie po podrezaní, že meso už potom nie je košer. A čo situácia v Austrálii, kde rabini hovoria, že to je košer? A aká je situácia v Rakúsku, v Anglicku a v iných krajinách, kde naozaj je to čierno na bielom napísané, že v niektorých bytunkoch dochádza dochádza k k omračeniu zvierat po podrezaní. Môžem vám ukázať oficiálnu správu z ministerstva Takže naozaj vidíte, aké diskusie tu prebiehajú. Naozaj e, chcem povedať, že by som bol veľmi rád, keby sa táto téma uzavrela. Je naozaj, toto je kľúčová téma, e, veľmi dôležitá téma, pretože e, omračenie po podrezaní môže byť riešenie nielen e, v otázkach utrpenia zvierat, e, či už trpia alebo netrpia. Je, nie je to náboženský problém, je to aj vedecký problém, je to aj veterinárny problém. A práve preto si naozaj myslím, že nás to všetkých naozaj veľmi úzko zaujíma. A chcem povedať, že ak zavedieme systém e, post, e, teda e, umračovania po podrezaní. Už nebude debata o označovaní, pretože keď takýmto spôsobom budú omračené všetky zvieratá, spotrebiteľom môžete povedať, že všetky zvieratá boli omračené v čase porážky. A teda, ehm, z čisto, e, otázky, z čisto pohľadu blahobytu zvierat ste takýmto spôsobom vyriešili dva problémy jedným riešením zabili dve muchy jednou ranou, doslova. A treba si naozaj uvedomiť, že to je vážny problém, ktorý dokážeme vyriešiť paralelne s tým, že e, v, budeme mať omračovanie e, po podrezaní. Musíme o tom naozaj veľmi úzko rozmýšľať. E, je tu viacero rôznych otázok, viacero rôznych dilem. Dá sa takéto meso konzumovať ako košer aj potom, ako bolo vlastne zviera omračené až po podrezaní. Je to ešte ďalšia otázka, na ktorú nikto neodpovedal. A to je otázka importu zvierat. Myslím si, že naozaj veľmi dôležité, aby sme mali veľmi jasné pravidlá, ktoré budú, ktoré budú uplatňované na našom kontinente, tak aby sme zabezpečili to, že niektoré krajiny už dodržiavajú tento jednotný štandard, my by sme mali dodržiavať všetci, mala by tu byť jednotná línia, a opäť sa opakujem, ale naozaj to je asi veľmi dôležité. Myslím si, že eh, omračenie po podrezaní môže byť dobrým kompromisom vo všetkých sporných bodoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým. Mali sme naozaj veľmi zaujímavú, veľmi eh, plodnú diskusiu. Vám všetkým ďakujem za účasť počas dnešného popoludnia, za predstavenie vašich argumentov. Pán Vojčechovský teraz predstaví svoju správu a pripraví svoju správu. My budeme čakať, kedy sa dostane do schvalovania parlamentu. Vám všetkým ďakujem za vaše názory a postoje. E, správa má termín Ehm, na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 19. februára, to je tento týždeň. Hlasovanie bude prebiehať 16. marca. Vám všetkým ďakujem za vaše príspevky a vystúpenia. Nám to pomôže vlastne e, tieto veci pripraviť a spracovať a tešíme sa na e, Janušovú správu. Chcete ešte niečo povedať, pán spravodajca? Zdá sa, že máme trochu málo času, ale napriek tomu sa vyjadrím. Ešte pol minúty pani Eh, pani kolegovia, vám predseda, ďakujem pekne za všetky vyjadrenia. Naozaj chcem len povedať veľmi jednoznačne, že pozícia Európskeho parlamentu, ale pozícia nášho návrhu eh, nie je postavená na eh, je, teda je postavená na širokosiahlom kompromise. Keď sa pozriete na pozíciu, ktorú prijal Európsky ekonomický a soci, teda Európsky hospodársky sociálny výbor, tak táto pozícia zasa, za, zachádza ešte ďalej tu dochádza, tu Európsky hospodársky sociálny výbor zakazuje rituálne zabíjanie zvierat ako celok. Teda my pripravujeme kompromis a čo sa týka otázky výnimky, tu by sme naozaj mali zvažovať jednu vec. Musíme si uvedomiť, že sú krajiny, ktoré, ktoré zavádzajú iné typy e, nariadení ohľadom rituálnej porážky a vo výbore pre pol, ako výbor pre polnohospodárstvo si nemyslíme, že môžeme nejakým spôsobom sledovať tieto krajiny alebo spätne vlastne nasledovať vývoj v týchto krajinách, ktoré používajú e, reštriktívnejšie formy nariadení. Ďalej, čo sa týka náboženských slobôd, nikto nechce nejakým spôsobom spochybňovať náboženské slobody. A to práve kvôli tomu, že oni sa nachádzajú v rámci pôsobnosti národných orgánov a teda a celkom jednoznačne Európsky parlament nemôže zasahovať do pôsobnosti národných e, orgánov. A práve preto chceme, aby e, ten status quo bol zachovaný v prípade článku 4 a prosím, nezabúdajme na to, že článok 4 bol navrhovaný Európskou komisiou a nič, nezmení, nič sa nezmení najmä v porovnaní s tým súčasným status quo. Ďakujem pekne Janus za toto vystúpenie, ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vaše príspevky a pokúsime sa to skonsolidovať do správy a ďakujem pekne za účasť dnes popoludní. Dobre, poďme teraz ďalej, poďme k ďalšiemu bodu programu a ak teda prosím odchádzate, tak prosím odíďte potichu, aby sme mohli ďalej pokračovať s našim ďalším bodom, ktorým je bod číslo 5 a tým je ochrana zvierat používaných na vedecké účely. Ja som spravodajcom pre polnohospodársky výbor, sú tu správy pre e, Envy a Intre, máme tu výmenu názorov e, s expertami počas dnešného dňa. Na poslednom stretnutí sme sa dohodli, že prizveme štyroch expertov na dnešnú výmenu názorov, ktorí e, budú komentovať na, na vlastne testovanie, na návrh komisie, sa týka testovania na zvieratách Chcel by som poďakovať aj svojmu asistentovi za prácu, ktorý e, vykonal tejto téme, takisto aj Petrikovi, ktorý sedí tu pri prvom stole, ktorý urobil obrovský kus práce e, v rámci pripravovania alebo spracovania naozaj veľmi komplexnej správy a v rámci návrhu komisie, ktorý naozaj musíme veľmi úzko sledovať. Tam sme sa snažili vlastne vytýčiť celý rad pozmeňujúcich návrhov e, pre správu komisie a naozaj ma bude úprimne zaujímať to, čo povedia experti počas dnešného popoludnejšieho stretnutia. E, nemal som nikdy pocit, že budem čeliť také veľké morálne dileme ako pri tejto správe a teda e, naozaj sa snažíme znížiť objem testovania na zvieratách, všade kde to je možné, ale na druhej strane chceme zabezpečiť to, aby tu boli lieky, ktoré sú dostupné a budú dobre testované investované eh, do budúcnosti. A práve to je tá rovnováha, ktorú sa snažíme nastoliť v tejto správe. Dnes popoludní tu budeme mať expertov, ktorí nám snáď pomôžu pripraviť túto správu a nájsť túto rovnováhu. Prvý rečník, ktorý vystúpi dnes popoludní, je eh, doktor Mark Medfield, ktorý je generálnym tajomníkom Európskej koalície pre eh, biomedický výskum. Dr. Medfield, dávam vám, dávam vám slovo a chcem vás poprosiť, aby ste hovorili v časovom horizonte zhruba 10 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že dnes môžem vystúpiť na zasadnutí tohto výboru. Som vedec, ktorý e, pracuje v oblasti výskumu rakoviny z Veľkej Británie, ale dnes tu zastupujem akademických vedcov, ktorí pôsobia na univerzitách a výskumných e, centrách celej Európe. Väčšina práce, ktorú vykonávajú e, akademickí vedci, je samotný výskum skúmajú, ako funguje ľudské telo a ako môže ľudské telo zlyhať, keď ochorie. E, tento fundamentálny výskum nevyvíja nové lieky, ale je nemožné vyvíjať nové formy liečenia bez informácií, ktoré pochádzajú z tohto druhu výskumu. Možno ľudia niekedy prehliadajú, aký dôležitý akademický výskum. Teda ak dovolíte, rád by som zdôraznil, že práve akademickí vedci objavili penicilín, penicilín práve oni prišli s prvým počítačom a internetom, tak ako ho dnes používame. Akademici e, potom e, objavili fungovanie e, genofondu v ľudských telách a tiež prichádzajú s novými formami riešenia rakoviny. Jedným z nových aspektov e, tohto druhu výskumu je, že objavuje nepoznané. Nevieme, čo presne môže byť výsledkom ich skúpania a práve preto je tento výskum tak dôležitý. Nevieme, kde presne dôjde k tým veľmi prevratným poznatkom. Preto je dôležité, aby vedci mohli pokračovať vo všetkých formách výskumov, ktoré sú dôležité pre ich prácu. V spravodlivej spoločnosti musia byť isté obmedzenia, pretože vedecký výskum musí byť etický a musí byť e, vykonávaný zákonne a preto tu dnes hovoríme o, tohto, o tomto návrhu smernice. Existuje v tomto návrhu niekoľko aspektov, ktoré považujú akademické vedci za veľmi pozitívne, e, boli tiež predmetom rokovaní, ale domnievame sa v celku, že celý tento návrh je príliš byrokratický, obsahuje príliš veľa eh, administratívnej záťaže na vedcov. Európska únia členské štáty investujú značné finančné prostriedky do podporu vedeckých výskumov a myslím, že je jasné, že chceme, aby vedci eh, trávili svoj čas eh, tým, že budú sa venovať výskumu a nie tým, že budú musieť vyplňať formuláre. Ale čo ešte dôležitejšie, niekoľko bodov v tomto texte obsahuje dôkaz nedorozumenia e, toho, ako funguje výskum a v dôsledku toho tento návrh by mohol výrazne ohroziť e, fungovanie niektorých druhov výskumu v Európe. Napríklad by došlo k ohrozeniu výskumu v oblasti e, neurovedy, teda toho, ako funguje mozog. Populácia v Európe starne a tým, že žijeme dlhšie, e, je mnoho prípadov e, ochorení ako e, Alzheimerová choroba, porážky, schizofrénia a iné ochorenia mozgu. Predtým, ako môžeme prísť s účinnými liekmi týchto ochorení, musíme presne pochopiť, ako funguje mozog. To znamená, že musíme skúmať primáty, ktoré nie sú ľuďmi, aj, aj ľudia sú primátmi a práve preto sú tam veľmi dôležité podobnosti medzi e, ľudskými bytostiami a týmito e, zvieratami. Hovoríme tu o výskume, ktorý sa nedá vykonávať na žiadnych iných druhoch zvieratách, pretože e, sú tam príliš veľké rozdiely v, v mozgu. Keď by sme využili akékoľvek iné druhy zvierat, tie výsledky by neboli priateľné. Tento návrh predkladá dve veľké obmedzenia pre túto oblasť výskumu. Poprvé, keď sa pozrieme na článok 8, navrhuje obmedziť využívanie primátov vo výskume, ktorý sa zameriava na riešenie a liečenie chorôb, ktoré vedú k, k duševným chorobám a iným ochoreniam ľudí. Toto by veľmi obmedzilo výskum fungovania mozgu a tento výskum je dôležitý, pokiaľ chceme v budúcnosti pochopiť eh, rozdiel medzi tým, ako no, mozog funguje normálne a ako nie. Mm, a vďaka tomu by sme mohli liečiť eh, ochorenia mozgu. Po druhé, chovanie eh, týchto primátov. Všetky primáty v Európe sa chovajú v zajatí a pre účely výskumu, ale v článku 10 návrhu smernice sa uvádza po prechodnom období obmedziť e, využívanie zvierat e, iba na tie zvieratá, ktoré žili v zajatí po, počas dvoch generácií. Tu problém spočíva v tom, že e, primáty, ktoré sa vyvažujú v výskume v Európe, sa veľmi ťažko chovajú a v výskumných centrách, ktoré sa zaoberajú chovom týchto zvierat v zajatí, niekedy musia čeliť veľkým problémom maximálne sa im podarilo e, vychovať e, zvieratá, ktoré predstavujú menej ako 20 zo všetkých využívaných zvierat v Európe. Nikto na svete zatiaľ nedokázal, že by bolo možné vychovať, odchovať dostatok zvierat v druhej generácii v zajati, ktoré by sa mohli využívať na výskum. Teda Zdá sa mi, že by bolo veľmi nerozumné e, začleniť do návrhu takúto požiadavku, pokiaľ nie sú dôkazy o tom, e, že je to vôbec možné v praxi dosiahnuť. E, ja by som bol rád, keby tento návrh sa vymazal z tohto návrhu, alebo aby sa aspoň uskutočnila štúdia uskutočniteľnosti tak, aby aspoň sme mali dôkazy o tom, že sa to dá uskutočniť v praxi. Pokiaľ sa tak neurobí. Ak sa to zavedie do praxe, tak ako sa to navrhuje, znamenalo by to náraz nákladov vo výskume na zvieratách a okrem toho by bolo veľmi ťažké získavať zvieratá pre výskum a viedlo by to k tomu, že nikto by e, sa nevenoval takémuto výskumu možno v Európe. E, tento výskum by sa potom presunul do iných krajín, možno Spojené štáty, Japonsko, India alebo Čína. Pán predseda, výsledkom toho by bolo, že vo väčšine prípadov e, by sa rovnaké zvieratá využívali na rovnaké pokusy e, v krajinách, kde nie sú tak prísne pravidlá. A to by nebolo prospešné ani pre vedu, ani pre blaho zvierat. Tretím veľkým problémom, s ktorým e, sa tu stretávame, je článok 16, ktorý sa zaoberá e, opätovným využívaním zvierat. Vo väčšine prípadov zvieratá sa využívajú iba raz, teda jedno zviera na jeden pokus, ale v istých prípadoch pokusy e, zahrňajú veľmi komplikovanú prípravu, školenie tým, ako sa môže pristúpiť samotnému pokusu. Uvediem jeden konkrétny príklad. Keď napríklad chcete Eh, študovať to, ako funguje mozog, musíte často eh, vyškoliť týchto primátov na konkrétnu konkrétnu úlohu, napríklad, aby sa eh, dotýkali obrazovky v jednom istom mieste a za to dostávajú odmenu. Takto tréning primáta môže trvať napríklad aj 6 mesiacov a samotný pokus potom trvá možno iba 3 dní. Teda v tomto prípade, keď e, ide o činnosť, ktorá nie je nejako škodlivá pre e, zviera, mohlo by sa povoliť opätovné využitie zvierata, pretože skutočne nemá význam znovu opakovať e, pre ďalší pokus a využívajte na to úplne iné zviera. Ďalším príkladom napríklad hlodavce, keď chcete pozorovať ich krvný tlak alebo hladinu feromónov, nemusíte im odoberať eh, príliš veľa krvi, iba im odoberiete malú zorku krvi a to ich nejako neobmedzí. Eh, pri tých pokusoch sa im operuje do brušnej časti eh, maličký čip, ktorý potom poskytuje informáciu o ich krvnom tlaku a iných hodnotách krvi. Ehm, neskôr tento pokus môže obsahovať napríklad skúmanie zvieratá na isté formy správania, reakcie na lieky a tak ďalej. vedec môže získať rôzne informácie z krvi a to iba tým, že sa pozrie na monitor vďaka tomuto čipu v prúšnej časti zvierata. Keby sme chceli znovu podrobiť ďalšie zviera celému tomu zohľadovom pokusu v operovávanie tohto čipu do jeho brušnej časti, veľmi by to predlžilo celý eh, postup eh, pokusov na tomto zvierati. Ale tento text e, teda umožňuje opätovné využitie e, zvierata iba vtedy, ak e, ten zásah výskumníkov je minimálny na tomto zvierate. Nie je možné dokázať, že efekt na zvierate by bol taký minimálny. Bolo by potre, potrebné presne zadefinovať závažnosť dopadu pokusu na zviera predtým, ako sa môže k tomu nemu pristúpiť. Ak by sme postupovali tak, ako ho to hovorí návrh, znamenalo by to e, zdlhavé pokusy, finančne nákladnejšie postupy, znamenalo by to e, vo väčšej miere využívanie zvierat, vrátanie primátov v týchto pokusoch a tiež by zvieratá museli trpieť viac. Teda zdá sa mi, že návrh tejto doložky e, nesplňa svoj účel a to žiadny zo svojich účelov. Zdá sa, že už som vyčerpal pomaly 10 minút, ktoré som mal v dispozícii. Nechajme to teda tak, že tieto tri e, články, ktoré som uviedol, e, že by mali podľa mňa najväčší e, negatívny vplyv na prácu výskumníkov v tomto smere Ak chceme, aby na našich výskumných centrách v Európe na univerzitách sa skutočne odvádzala kvalitná vedecká práca, nesmieme im hádzať polena pod nohy. Ďakujem. Um, Veľmi um, pekne ďakujem za túto prezentáciu, bo tá, s otázkami sa potom vrátime. Teraz mám doktora Filipea Detieu. Prepačte za moju výslovnosť. Um, ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť po francúzsky, ale môžem potom zodpovedať aj na otázky, ktoré položíte po anglicky. Ja som veterinár a som zodpovedný za oddelenie e, v Sound Adventist, ktoré sa venuje toxikológii a kvalite liečiv. A hovorím tuto za firmu Sanofi Aventis, ale myslím si, že mnohí z mojich kolegov z farmaceutického priemyslu budú so mnou súhlasiť. Sanofi Aventis je jedna z najväčšou výskumnou skupinou vo svete, ak náhodou nie najväčšou, prvou v Európe, bez hľadiska výskumu vakcín. My sme takisto farmaceutickou skupinou a naša, náš záujem nie je len v oblasti verejného zdravia v bohatých, v bohatých krajinách. Dnes hovoríme o revízii Európskej smernice, ktoré to už v podstate i predstavuje zlatý štandard pre ochranu laboratórnych zvierat. Nezabúdajte, že krajín, e, firmy ako e, moja využívajú len laboratórne zvieratá ak eh, je to potrebné pre uvádzanie na trh eh, lie, nové, nové liečiva, ktoré majú byť bezpečné pre našich občanov a pre verejné zdravie občanov. Eh, tiež musíte vedieť, že spoločnosť ako moja vykonáva tri štvrtiny svojho obratu v Európe 80 bezpečnosti vakcín sa vlastne uskutočňuje práve v Európe. Ak by sme zobrali príklad nehumanných primátov, 100 na činnosť, výskumná činnosť prebieha vo Francúzsku. Tiež by ste mali vedieť, že my sme my si veľmi uvedomujeme to trojhodinové zniženie. A v našej práci pracujeme s veľkým počtom molekúl a využívame ich e, na screening pri voľbe molekuly, ale musíme sa zabezpečiť, že táto molekula nie je ohrozovaná nejakým spôsobom, pretože e, musí nám práve táto otvoriť tú, ten správny zámok. A v bojej oblasti, keďže ja pracujem pre bezpečnosť, ja musím zabezpečiť, že tento kľúč zase neotvorí nejakú inú zámku a nespôsobí nejaký iný problém. Čiže keď poznáte konkrétnu toxicitu a máte tú metódu in vitro a môžete sa pozrieť na tú molekulu a musíte sa pozrieť potom na to DNA, čo sa s tým deje a väčšina, väčšina z týchto vecí sa používa in vitro a my vlastne máme rôzne metódy, aby, akým spôsobom skri, robíme screening molekúl, aby sme zabránili takýmto um, problémom. Ale my robíme takéto veci e, v rámci našho výskumu, ale musíme sa, snažíme sa teda robiť e, na e, metodou in vitro a zatiaľ táto metóda in vitro nie je úplnou, úplným, úplnou náhradou za zvieratá stále potrebujeme ešte v závere zvieratá. Potom sú tu tri hlavné aspekty, na ktoré by som sa chcel sústrediť ja. Predovšetkým je to otázka, ktorú uviedol kolega Metfield, e, Je to otázka toho, že používanie laboratórnych zvierat v Európe sa výrazne týmto spôsobom znižuje a vlastne tá pôsobnosť e, sa rozšíri, že sa tu rozširuje nie len na tie, e, tie určité choroby, ale takisto aj o príklad toxikológia. Toxikológia by tiež mohla byť považovaná za metódu, ktorá spôsobuje um, utrpenie zvierat a preto by mohla byť um, a keby sme teda vylúčili primáty, tak to by bol koniec e, biofarmaceutického priemyslu v Európe, pretože e, súčasný výskum protilátok e, sa musí, tie, ktoré sú určené pre ľudí, tie, tie sa musia testovať predovšetkým na primátoch. Nedá sa testovať dlhodobý účinok E, a primáty sú najbližším organizmom k človeku a tie ciele, ktoré, my, e, o ktoré, ktoré nám ide alebo ktoré my hľadáme, tie sa dajú testovať len na samotných primátoch. To sa nedá nahradiť nejakým iným, ničím iným. Ehm, ďalej sa týka článku 10, tam by to mohlo eliminovať výskum nových e, vakcín, pretože sú to tzv. vírusové vo výrobe. Keď sa pozriete napríklad na e, rozvoj liečiv, pre, e, to, to sa hovorí v, čl- v niektorých článkoch sa hovorí tiež o bolesti a potom o posúdení e, toho pomeru nákladov a prínosov my zatiaľ nevieme, aké sú tie prínosy z nákladov, keď pripravujeme nejaký projekt a nejaký protokol, my zatiaľ nevieme, aké budú jeho výsledky. E, napríklad tie reproduktívne choroby, tie sa musia testovať len na primátoch, lebo to je najbližšie k človeku. A keď hovoríte o transplantácii, tiež musíte mať donorné zvieratá, e, musíte mať e, zvieratá, ktoré, ktoré dajú, ktoré sú darcami, tie, ktoré sú príjemcami. Potom ďalšej otázke, ktorej by som sa chcel ešte obratiť, to sú tzv. ako tie falošné dobré nápady, pretože niekedy niečo môže byť dobrý nápad, ale v konečnom dôsledku môže mať negatívny dopad na laboratórne zviera. Kolegovia, ktoré tu používali Čiže sú to práve zvieratá e, z kategórie F1, um, ktorých, ktoré my, my to takto využívame. Aj väčšina farmaceutických firm využíva tieto zvieratá z kategórie F1. Problémom však je, že žiadna krajina ani žiadne laboratórium um, nemôže e, byť bez primátov a napríklad používame aj makaky a nie je možné vlastne využívať potom tie zvieratá F2, teda zvieratá druhej generácie pretože e, v prípade opic máte jedného, e, jedného samca na 25 samíc. E, takže keď chcete testovať, aký to má dopad na samcov, musíte mať. A keď máte v rámci F1 jedne, jedného samca len na 24 samíc, no ako to využijete v experimente. A potom to opätovné použitie, to je článok 16, ako Marko už vysvetlil, Napríklad um, sú tam ďalšie veci, ktoré treba sledovať, e, krvný tlak, EKG a podobne. Toto, napríklad na toto používame aj z psov do, oveľa viac ako v prípade primátov, ale mohli by sme to robiť aj v prípade primátov a to v niektorých krajinách by to bolo považované za strednú bolesť a mohli by sa využívať preto aj, mohli by použiť viac zvierat na takéto experimenty. Potom ďalšia poznámka je byrokratický aspekt tohto postupu. Ehm, kolega si myslí to isté, ale ehm, je tu kompetentný orgán, etický výbor, to by sme akože my chceli, že e, existuje tu kontrola v etickom výbore e, je tu inštitúcia, ktorá už existuje 25 rokov a my v rámci tohto výboru hovoríme, že je akokoľvek e, výskum sa uskutočňuje je to všetko, musí byť súlade s, ve, s vedou a je tu ale niekto, aj, kto je mimo farmaceutického priemyslu, ktorý vykonáva takisto e, výskum a nemusí ho robiť etickým spôsobom. Čiže E, tento e, nevýhodou tohto orgánu je, že je tu byrokratický systém a ten systém je potom taký ťažko pánny. My v podstate už sme preregulovaní alebo nadmerne preregulovaní. Máme dobrú, e, máme smernice pre dobrovoľatvorátonu prax, to sa reviduje každé dva roky, musí, každé jedno zviera laboratórne musí byť akreditované, musí byť akreditované aj medzinárodnej agentúre, potom je tu ďalšia miera byrokracie, ktorá súvisí súvisí s každoročnými prehliadkami zvierat. Myslím, myslím, že to je priveľa, pretože teraz je to každé dva roky a systém sa, e, z, sa stále vyvíja, aby sledoval, aká je situácia v priemysle. No a v závere chceli by sme my by sme vo farmaceutickom priemysle mali pocit, že vytláčame e, vlastne výskum z, e, z Európy von smerom do Ázie. To by sme teda nechceli. A tiež táto smernica nemusí byť ani porovnateľná s ostatnými inými smernicami, ako napríklad smernicou o bezpečnosti liečiv. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo Annie Hawkins, ktorá je E, šéfkou výskumného oddelenia e, Kráľovskej spoločnosti pre liečivá. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja vystupujeme v mene e, Euroskupiny, blahobyt, Euroskupiny, ktorá sa venuje blahobytu zvierat. Vítame revíziu 689. Vidíme, že tu sú naozaj výrazné napredovania v oblasti vedeckých poznatkov správania zvierat a potrieb, ktoré majú, odkedy bola pôvodná smernica napísaná a práve preto e, s tým sú spájané aj zmeny v oblasti verejného postoja k týmto témam. Legislatíva naozaj vyžaduje akutnú revíziu a to všetko treba zobrať do úvahy. Takisto aj postoje v vedeckej komunite v oblasti k, k blahobytu zvierat e, sa výrazným spôsobom posunuli od roku 86. Je nevyhnutné, aby tento zákon reagoval na tieto dve veci, najmä kvôli tomu, že veci nepracujú v morálnom váku, musia mať podporu za zvyšku spoločnosti. Euroskupina Eurogroup e, je presvedčená, že sú tu niektoré veľmi dobré princípy v návrhu smernice, ale máme aj niektoré vážne obavy a dám vám taký krátky prehľad niektorých z tých hlavných obáv, ktoré máme v tomto smere. V prvom rade pozitívne zmeny rozšírenie, e, ro, rozšírenie e, celkového rozsahu pôsobnosti na všetky druhy a všetky typy detských pokusov sa samozrejme pýta napríklad základný výskum na akadémiách, ako aj vo výskume um, dekapody uh, E, e, plody a zvieratá zabíjať len kvôli tkanivám. E, všetky tieto veci, ktoré sa týkajú vedeckého využívania, môžu spôsobovať vlastne všetko, čo spôsobuje utrpenie, bolesť alebo trvalé poškodenie, musí byť adekvátnym spôsobom zaznamenie. Eurogroup má pocit, že to všetko musí byť pokryté bez ohľadu na to, o aký druh živočicha ide v ktorej fáze vývoja. Takisto silne podporujeme záväznú požiadavku pre členské štáty, aby vlastne tie 3R boli implementované v každom členskom štáte. Tieto princípy musia sprevádzať všetky výskumné projekty, ktoré zahrňajú aj zvieratá a musia byť súčasťou každej humannej legislatívy. Nahradzovanie zvierat musí byť prioritou a sme naozaj veľmi radi, že tento návrh zahrňa aj požiadavky, ktoré sa týkajú vývoju a validácii a akceptovaniu náhrad. Takisto došlo k výraznému napredovaniu počas posledných rokov pri implementovaní troch R, vrátanie replacement a nahradzania, to sa týkalo najmä výskumu, vzdelania dobrých skúseností a validačných štúdí, ktoré boli vykonávané podľa medzinárodných štandardov štandardov. Úsilie v tejto oblasti malo byť zvýšené. Ďalej, výrazné zlepšenie e, nad rámec tej pôvodnej smernice sa týka silného systému autorizácie, v rámci ktorého chov a využívanie v zariadeniach musí byť autorizované rovnako ako každý výskumný produkt a každý e, vedecký, vedecký tým, ktorý využíva pri svojom výskume zvieratá. To e, vyžaduje systém, trojstupňový systém autorizácie a to je naozaj vítané a fungovalo to už vynikajúco v Spojenom kráľovstve od roku 86 bez nejakých vážnych ohrození vedeckého výskumu. Takisto je veľmi povzbudivé vidieť tú požiadavky pre adekvátne vzdelávanie a tréningu jednotlivcov a pre vlastne e, preukázanie pre e, požadovaných zručností a schopností. Jeden z najdôležitejších a najpozitívnejších návrhov tejto smernice je požiadavka pre etickú revíziu projektov, ktoré zahrňajú zvieratá. To má tri aspekty. E, etické hodnotenie kompetentným orgánom, hodnotenie lokálnym etickým výborom a národným výborom pre etické a, a zdravotné otázky. To všetko je kľúčové práve preto, aby sme zobrali do do úvahy obavy verejnosti a musíme byť naozaj, eh, musíme naozaj úprimne brať do úvahy nevyhnutnosť eh, požiadavky zo strany verejnosti na obmedzenie utrpenia zvierat. Nedostatok eh, informácií o využívaní zvierat v Európe bol naozaj vážnou témou, ktorá nás zaujímala a práve preto vítame požiadavky na nové štatistiky, ktoré budú zahrnúť napríklad aj o celkovej miere využívania zvierat pri výskume a takisto vítame aj publikovanie sumárov netechnických projektov Ďalej, čo sa týka požiadaviek na ubytovanie a teda na, na, na, na, na skladovanie zvierat, to sa týka aj správania zvierat. Nová príloha 4, ktorá je z pôvodne revidovaného dohovoru 8 e, Rady Európy, e, tá, vyžaduje, tá požaduje lepšie pravidlá pre laboratórne zvieratá a to samozrejme v plnej konsolidácii s akadémiami a priemyslom. A, takisto si musíme uvedomiť, že sú tu aj niektoré obavy spojené s blahobytom zvierat v tejto časti nášho návrhu, ako sa pokúsim neskôr vysvetliť. Čo sa týka nehumánnych humánnych primátov. E, silne vítame obmedzenie pre využívanie nehumánnych primátov e, projekty, ktoré zahrňajú primátov a ktoré vyžadujú smrť zvierat. To všetko sú vlastne účinné a efektívne opatrenia, ktoré musia viesť k tomu, aby sme obmedzili utrpenie primátov. Mali by sme, takisto súhlasíme s tým, aby sa neupoužívali v akýchkoľvek procedúrach. Ďalej, e, hoci považujeme tieto to napredovanie za veľmi pozitívne, niekoľko článkov je takých dvojznačných a ťažko sa dajú pochopiť. Napríklad článok 2 o rozsahu pôsobnosti, ktorý hovorí o tom, že sa to bude týkať neinvazívnych procedúr. Invazívne znamená, že zahrňajú aj e, aj chirurgie. To je naozaj ale veľmi ťažké vysvetlenie, pretože je veľa rôznych postupov, ktoré zahrňajú napríklad aj utrpenie a bolesť. Iné články, hoci sú dobré, nezachádzajú dostatočne ďaleko a niektoré budú ohrozovať blahobyt zvierat vo ich súčasnom znení. Popísala som len hlavné obavy, ktoré sa týkajú vlastne aj eutanázie, usmrcovania a iných alternatív, ktoré tu máme napríklad, čo sa týka bývania a starostlivosti. Máme tu tri hlavné obavy v prílohe. V prvom rade je veľmi dôležité, aby sme to považovali za minimálny štandard a nie za najlepšiu prax. Ďalej, ehm, text, ktorý sprevádza e, tento, tieto tabulky, nebo, sa neopakuje už nikde v texte, mali byť opätovne uvedený práve pretože obsahuje veľmi dôležité informácie o e, biológii zvieraťa a jeho správanie. Takisto hm, si vyžaduje prepojenie na iné zdroje informácií a e, presnejšie a podrobnejšie prepojenie ďalej. Je nevyhnutné, aby sme tu mali presný čas vymedzený, vymedzený pre zlepšenie štandardov skladovania zvierat a ich vlastne bývanie potravín ďalej e, pre hlodavce a zajace a takisto aj pre psy a vyššie e, cicavce. E, to všetko musí byť urobené do konca roku 2013. Na pôde Rady Európy sme trvalo 8 rokov, keď sme vytvorili nové štandardy, zapájali sme všetkých aktérov, chovateľov, eh, vedecké eh, týmy a priemysel. Ďalšie dva roky prešli a Eurogroup tvrdí, že ďalšie meškanie už bolo naozaj neakceptovateľné. Máme pocit, že vedecká komunita dostala dostatočne veľa eh, varovaní, že do štandardy sa zmenia a niektoré zariadenia už teraz fungujú podľa nových usmernení, ktoré sú vedené v prílohe a práve preto by to nemal byť nejaký výraznejší problém. Ďalej, čo sa týka tej krutosti, myslíme si, že klasifikácia krutosti, ktorá je považená vlastne, ktorá je klasifikovaná podľa povahy trvania a nemení zmeniteľnosti e, dopadov. Treba si uvedomiť, že tento index je nejasný. Musíme sa takisto vysvetliť, čo je presne, čo my myslíme tými slovami mierne, silné a tak ďalej. A to v súčasnosti v návrhu chýba. Ďalej e, musíme to riešiť takisto aj e, kvôli tomu, že veľa ďalších článkov je závislých od takéto klasifikácie nie je tu už jeden záväzok poskytovať sumáre e, využívania v projektoch, pokiaľ sú nepoužívané nehumanné primáty. Myslíme si, že sumaret mali byť prístupné verejnosti pre všetky projekty, aj keď zahrňajú e, vlastne nepokoje. Všetky úrovne utrpenia sú dôležité a verejné organizácie majú záujem vedieť o všetkých. Čo sa týka nehumánnych primátov, sme presvedčení, že obmedzenie o povoliteľných e, účeloch sú krok ďalej, ale nezachádzajú dostatočne ďaleko. Smernica je mala špecificky hovoriť o postupnom obmedzovaní využívaní nehumánnych primátov primátov. E, veľa aktorov opakovane potvrdzilo, že nechcú používať nehumanné primáty, takže teraz môžu dostať svojmu záväzku. Ďalej, e, e, dôsledné zdôvodenie by malo, by, by malo sprevádzať tieto tieto typy, e, tieto typy zvierat. Ďalej e, využívanie primátov F2, e, to by malo byť oveľa viac než len 7 a 3 roky. A to neplatí len pre blahobyt zvierat, ale takisto aj pre, pre otázky vedeckých aspektov a takisto aj pre otázku blahobytu zvierat. Bezpečnostná klauzula by mala byť vymazaná a takisto by sme mali aj obmedziť používanie veľkých opíc, veľkých primátov, najmä čo sa týka vážnych hrozieb pre ich zdravie. Čo sa týka eutanázie, tu mám veľmi vážne obavy, najmä čo sa týka e, postupov uvedených v prílohe 5. Je to inkonzistentné e, v prípade vlastne zabíjania e, plodov zvierat. Bestavovce by nemali byť uvedené na tomto zozname vôbec. Je tu ďalej otázka vlastne eh, neomaskulárnych blokovacích agentov a takisto vlastne aj eh, zabíjanie, eh, zabíjanie hlodavcov argonom. A takisto tu nie je žiadna autorizácia osôb a tak ďalej. To by mohlo viesť k utrpeniu zvierat, tak ako to je v súčasnom znení navrhované. To je neakceptovateľné. Je nevyhnutné, aby sme tu zaviedli ďalšie zmeny a širokosiahle um, zmeny konceptov. Eurogroup vyžaduje, aby sme v tomto smere eh, potiahli tieto návrhy o kúsok ďalej, pretože ich súčasné znenie nezachádza dostatočne ďaleko. Je naozaj nevyhnutné, aby sme validovali adekvátne postupy, toxikologické metódy a to sa týka naozaj len veľmi malého počtu tých procedúr, ktoré sú v súčasnosti v Európskej únii používané. Netýka sa to toho celého, celej škály využívania zvierat vo vede, výskume a v priemysle. Je naozaj kľúčové, aby smernica explicitne eh, poukázala na akútnu potrebu revízie všetkých eh, metód používaných pri biomedickom eh, výskume a eh, vede. Eurogroup teda podporuje a je mi potešená návrhom tejto smernice. Mnoho z tých návrhov, ktoré tu boli uvedené ohľadom experimentovania zo zvierat, ak takéto experimenty musia byť robené, to všetko uznávame a, a vítame. Niektoré časti textu sú ale hrozivé pre zdravie zvierat a ohrozujú ho a práve preto sme počerkli celý rad rôznych oblastí, kde máme naozaj, kde môže dôjsť k súladu medzi organizáciami pre ochranu práva zvierat a vedeckými organizáciami. To všetko naozaj podporuje kon, konzistentný a dobrý prístup. Teraz dochádza k lepšiemu dialogu medzi jednotlivými aktérmi. E, my sme naozaj presvedčení, že e, pri tvorbe tejto smernice je nevyhnutné, aby sme dosiahli väčšiu mieru koncenzu v tomto kritickom legislatívnom dokumente parlamente. Sme presvedčení, že teraz je čas, aby všetci aktéri pracovali na tom, aby sme dosiahli naozaj e, efektívne, e, technicky realizovateľné smernice, ktoré budú chrániť zvieratá v 21. storočí a budú zabezpečovať dôstojné podmienky života. Ďakujem veľmi pekne Takisto ma oslovili aj organizácie pacientov. A práve preto dám teraz slovo pani e, Sophie Petet-Zimn, ktorá je zástupkňou týchto asociácií pre charitatívne organizácie v oblasti medického výskumu. Má na starosti vzťahy s verejnosťou a dám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, organizácia amerických charitatívnych organizácií, eh, britská organizácia je strešnou organizáciou, eh, strešnou organizáciou pre 150 eh, charitatívnych organizácií, ktoré financujú medikálny, medický výskum. Je tu celý rad rôznych veľkostí charitatívnych organizácií, či už to je Welcome Trust, agentúra, teda nadácia pre výskum rakoviny a tak ďalej, až po veľmi malé organizácie pacientov na lokálnej úrovni. Máme, máme jednu spoločnú tému, ktorá nás spája a to je práve Eh, tá snaha pracovať pre blaho pacientov. V rámci našich členských organizácií v ktoromkoľvek čase eh, je dôležité uvedomiť si, že len, že len tretina z nich financuje výskum, ktorý eh, využíva zvieratá, ale pracujeme a postupujeme ako jeden front, pretože to má veľkú dôležitosť pre pacientov. Takisto je dôležité počerknúť aj to, že tá pozícia, ktorej sa držia, odzrkadluje skutočnosť, že takmer všetky výskumy, ktoré boli vykonané v tejto oblasti, poukazujú na to, že veľká väčšina britskej populácie môže akceptovať eh, výskum na zvieratách, ak je vykonávaný eh, v tých eh, podmienkach, kde už nie, nie je žiadna iná alternatíva, je to vykonávané humánnym spôsobom, tak ako to vymedzuje zákon. Pracovali sme s vedcami na návrhy tejto smernice a nebudem teraz nejakým spôsobom spomínať tie obavy, ktoré s nimi zdieľame. Najmä k tomu napríklad, že dôjde dôjde eh, k nárastom byrokratických obmedzení alebo že ktorákoľvek legislatíva, ktorá bude vytvorená, bude obmedzovať výskum pre blaho pacienta. O tom ste už počuli doktora Medfielda a ďalších. A samozrejme, eh, obávame sa, že tieto, to obmedzenie a byrokratické zábrany eh, vlastne budú zavedené s tým, že to neprinesie nič dobré pre zvieratá a to je ten najhorší možný dopad, ktorý si vieme predstaviť. To, čo by som vám chcela dnes dať, je niekoľko príkladov benefitov pre pacientov, ktoré vyplývajú práve z toho, že zvieratá sú používané používané vo medikálnom eh, výskume, v medicínskom výskume a vysvetľujú, prečo máme takýto postoj. Napríklad eh, pozrime sa na eh, výskum v oblasti porážky alebo, alebo takisto aj infarktu. Môžete používať modely, modely hlodavcov alebo mačiek. Zviera je pod anestéziou a potom v zásade imitujete, čo sa deje pri porážke alebo pri infarktu zablokujete vlastne e, artériu, ktorá zásobuje srdce krvou. To je práve to, čo sa deje v takejto situácii. Potom e, zviera opätovne oživíte, alebo ho môžete zabiť, alebo podniknete eutanáziu. Od, vy, vy, vy, e, vyťahnete vlastne, alebo teda od, separujete, odseparujete mozog a vlastne analizujete veľmi pozornou analýzou, aké dopady to malo na mozog zvieraťa. Pri niektorých experimentoch môžete vytvoriť e, nový, e, alebo môžete nájsť e, novú, nov, nový liek, novú zlúčeninu, ktorá môže chrániť mozog pred poškodením, ku ktorému dochádza počas porážky a e, takisto e, literálne e, vidíte, tak povediať úplne vidíte, ako dochádza k ochrane mozgu pri danom zvierate. To vidíte pod mikroskopom, vidíte to priamo na mozgu, vidíte tam vlastne zdravé a nepoškodené bunky, nevidíte tam tie rozhodne poškodené a umierajúce bunky mozgu, ktoré sú poškodené práve v dôsledku vlastne predchádzajúceho šoku. To sú tie e, dôsledky, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. To všetko, všetko, všetko nemôžete dosiahnuť bez použitia zvieraťa. A aby sme pochopili, čo sa deje s človekom a ktoré vlastne zlúčeniny to môžu ovplyvňovať, ktoré lieky to môžu riešiť a to napríklad pri diagnózach, ako tie, ktoré som pomenovala, potrebujete práve také isté usporiadanie vlastne e, mozgu, e, ciev a tak ďalej, ako je pri človeku. A práve tieto zlúčeniny, ktoré sú testované na zvieratách, sa potom ďalej vyvíjajú v priemysle. E, E, môj, môj otec je v súčasnosti veľmi intenzívnom liečení, mal naozaj veľmi vážne poškodenie mozgu a možno je pre neho už neskoro, ale práve preto je veľmi dôležité, aby sme našli také riešenie, e, ktoré bude pre všetkých adekvátne. Môj otec má už 80 rokov, a hral skôš, lyžoval a teraz už nemôže sa ani hýbať, ani, ani vyvinúť akýkoľvek pohyb nezávisle. Ehm, pri poslednej návšteve Európskeho parlamentu som tu bola s Michael Robbins. Ona, je, eh, ona má Parkinsonovú chorobu, všetci určite poznáte. Eh, neuróny hlboko v mozgu strácajú schopnosť eh, komunikovať jeden medzi druhým a to má naozaj široko siahle dopady na motorické funkcie a takisto aj na iné životné prejavy danej osoby jazykový prejav tohoto človeka bol tak zlý, že jeho žena a dcera nemohli byť e, s ním v jednej izbe, keď čítal noviny, pretože zvuky, ktoré spôsoboval, boli neznesiteľné. On bol e, vlastne odkazaný na neurochirurga, ktorý pôsobí v Oxforde a e, tá technika sa nazýva hlboko, alebo hlboko mozgová, hlboko neurálna stimulácia vlastne elektrické signály sú vysielané hlboko do mozgu a stimulujú činnosť mozgu. Keď to je zapnuté, tak vlastne e, e, mozgy zvierat fungujú rovnako ako váš alebo môj mozog. A takisto aj, aj vlastne mozog tohoto pacienta fungoval bežne ako môj e, mozog alebo váš mozog počas tejto stimulácie. 30 opíc bolo použitých pri dlhodobom výskume tejto technológie a zhruba 14 tisíc ľudí po celom svete benefitovalo z, tejto, z tohoto výskumu výskumu. Naozaj práva primátov sú naozaj vážnou, eh, vážnou obavou, ale benefity, ktoré to prinieslo pre Majka a ďalších pacientov sú úžasné. A naozaj si musíme uvedomiť, eh, že prečo sú používané primáty pri, takejto, pri takomto type výskumu, keď ide predovšetkým o neurochirurgiu. To sú len dva príklady za všetky, ale pozrieme sa na ktorékoľvek iné e, zásahy alebo chirurgie, alebo napríklad e, transplantácia srdca či šošovky. Dali by ste si to urobiť sebe alebo svojim deťom, ak to nebolo predtým testované na zvieratách? E, to isté platí aj o nových liekoch. Všetky lieky musia byť testované na minimálne dvoch, e, dvoch živočíkoch, z ktorých jeden nemôže byť hodavec, a skôr ako to je podané človeku. Vy osobne by ste zobrali takéto lieky, ak to nebolo testované? E, to všetko sa tý týka celého spektra chápania toho, ako, funguje, ako fungujú naše orgány, ako funguje telo, ako to reaguje na konkrétne choroby a ako to pomôže vlastne preventívne pôsobiť a v konečnom dôsledku liečiť dané choroby. Nedávno som komunikovala s, s výskumníkom, ktorý používa fretky pri výskume. Sú to jediné, je to jediné zviera, ktoré má podobný vracací reflex ako človek. Je nevyhnutné, bol vlastne nevyhnutné, aby vyvíjal choroby, ktoré, e, teda vyvíjal lieky, ktoré pomôžu e, firmám, ktoré vyvíjajú chemoterapické postupy, ktoré spôsobujú následné vracanie. A vlastne spoznala som ženu, e, ktorá mala dceru, teda cena, dcera a jej matka naraz mali rakovinu prsníkov. A e, lekár mi povedal, že bez tých e, bez tých liekov, ktoré zabraňujú e, okamžitému vraceniu po chemoterapii, ktoré umožňujú, že vlastne liečba pokračuje tak pri zvieratách, ako aj pri dospelých a deťoch, e, bez toho, aby im boli poskytnuté tieto lieky, nemohli by ďalej vlastne e, nemohli by byť ďalej vystavené tejto liečbe, keby tieto lieky neexistovali. A to je jednoznačný benefit tohoto výskumu na ktoré boli používané fretky. A keď moja matka zomrela pred 10 rokmi na rakovinu, dobre, do, dobre viem, že pred E, v tom čase, rovnako ako dnes, by som obhajovala e, právo na taký výskum, ktorý by nám umožnil vlastne odstrániť jej utrpenie a jej bolesť tak ako tomu je dnes. Nikto z nás nechce používať zvieratá, nadmerne zvieratá pri vede a pri výskume. To chcem počerknúť a povedať vám všetkým. Je naozaj nevyhnutné, aby sme to robili eh, tak humánnym spôsobom, ako je to len možné. Hľadajme ale alternatívy, pretože to je téma, ktorá sa častokrát otvára. Pred troma rokmi eh, som bola verejne vyzvaná eh, výraznou veľkou organizáciou, ktorá je proti antivivisekcii, ktorá vlastne hovorila o tom, že môžeme mať imitované tkaniny, ktoré vyvíjajú počítače, ktoré vlastne imitujú ľudské tkaniny. A tejto organizácii som povedala, alebo teda pri ich šéfovi eh, komunikácie, ak mi vy viete povedať, ako viete napodobniť eh, žijúci, dýchajúci ľudský, eh, žijúce a dýchajúce ľudské telo. Na tých príkladoch, ktoré som vám hovorila dnes, aby ste aby ste e, vyriešili ľudské choroby, aby ste našli lieky, tak ja sa pridám k vašej kampani. Ak mi dokážete nájsť takúto, takúto imitáciu, ktorá bude efektívne imitovať ľudský orgán alebo ľudské telo, tak ja sa k ním pridám tri roky od tohoto momentu som o tom od nich nepočula. Je to naozaj neustály výzva, je to neustála výzva. Častokrát vlastne ľudia sú nespokojní s tým, že financujeme výskum, pri ktorom sú používané zvieratá a použi- počujeme slova, že to nie je etické. Musím povedať, že to je trošku naivné. Je to naivita, ktorá zabúda na tú realitu choroby a bolesti. A práve preto chcem opätovne položiť otázku, či je etické to nerobiť ak dokážeme sa vyhnúť ľudskému utrpeniu, ľudskej bolesti s tým, že použijeme zvieratá na výskum, e, tak e, je takéto riešenie etické? Je to lacné alebo lacnejšie? Treba povedať, že, e, že výskum na zvieratách je mimoriadne drahý neexistuje, neexistuje argument, že, že, že sa tomu vyhýbame práve kvôli nákladovým eh, položkám. A budeme to podporovať aj do budúcnosti. Sú tu obavy, ktoré sme počuli eh, od eh, Hawkinsa, ktoré sa týka tých troch R, to je vlastne tie tri R, ktoré sú používané pri používaní zvierat. Vidíme naozaj výrazné nárasty počtov zvierat, ktoré sú, ktoré sú nahlasované. Zdá sa, že to je vlastne protichodné voči, tej, voči tomu celkovému cieľu znižovať počty zvierat používaného výskume. Musíme si uvedomiť, že zvieratá sú vlastne chované s genetickými modifikáciami, eh, ktoré im umožňujú, že takýmto spôsobom budú lepšími modelmi pre eh, reagovanie na isté choroby. A zároveň je nevyhnutné, aby sme si vlastne uvedomovali, že tieto zvieratá, ktoré sú chované za účelom výskumu, sa objavujú v týchto číslach. A to je práve dôvod, prečo tento počet čísel eh, narástol. Takéto transgénové hm, zvieratá budú oveľa lepším modelom pre ďalší a budúci výskum. Takisto je nevyhnutné, aby sme zabezpečili vyšší štandard blahobytu zvierat. A to spolu teraz s výskumnými organizáciami tak aby sme si uvedomili, že e, výskum pre blaho pacienta bude môcť nerušene pokračovať. E, naozaj musím povedať jednu vec, ktorá možno netreba ktorú možno netreba spomínať, a to je práve to, že e, výskum na zvieratách má obrovský benefit pre, pre lieky a pre medicínu. 90% liekov bolo vyvinutých práve na zvieratách pre použitie, na, pre použitie človeka a práve preto sú zvieratá kľúčové pre ľudské zdravie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Myslím, že všetci rečníci sa zhodnú v tom, e, to, čo som povedal na úvod, že tu máme na stole veľmi veľkú morálnu dilemu. Musíme sa snažiť skoordinovať to, čo je v smernici za našimi morálnymi zásadami. Ja sa o chvíľu dostanem k otázkam, ale najskôr dám slovo niektorým kolegom, pán Graf von Bergdorf. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred chvíľou sme tu mali náboženské skupiny a tí požadovali slobodu pre všetky druhy náboženstiev. Teraz, eh, najmä v prípade posledného príspevku, znovu sme si vypočuli náboženský príspevok, ktorý sa vyjadroval v zmysle tom, že keby som nebol za to, čo hovorila kolegyňa, bol by som naivný, neetický. A nie som naklonený životu. To sa mi zdá, že to vyvíja nátlak mm, a k tomu ja sa nechcem postaviť keď budem hovoriť proti všetkému, čo je proti mojim argumentom, potom e, by som nedokázala obhajdeť svoje argumenty. Ja to odmietam, keď vieme, že v prípade výskumu je sloboda dôležitá, tak ako v prípade slobody náboženstva. Musíme pracovať e, v tom zmysle, že keď sa domnievame, že je potrebné stanoviť isté hranice, ktoré budú chrániť ľudské bytosti, e, za ktoré sú zodpovední. Musíme tieto hranice stanoviť. Teraz sa tu hovorilo o tom, že e, panuje e, hyperregularizácia v, v tomto systéme a ešte sú tu snahy navýšiť túto reguláciu. Ja by som povedal, tým zástupcom, ktorí chránia práva zvierat, chcem im povedať, musíme stanoviť isté hranice musíme sa zamyslieť nad podmienkami etiky v prípade zvierat. Minimálne. Isté, že zástupcovia sektora, ktorí práve vystúpili, aj tá pani posledná, ktorá hovorila v mene pacientov, títo tvrdia, že sú to isté záujmy. Ja nemám nič proti takýmto záujmom, ale keď dostávame signály, že ak takto nebudeme postupovať, tak tieto odvetvia sa presunú e, do Spojených štátov, e, oblasti výskumu a tak ďalej, prípadne do Ázie. Mnohé firmy tak či tak odchádzajú do Ázie, pretože tam sú schopní vyrábať e, lacnejšie. To nemusí súvisieť s predpismi, ktoré tu u nás platia. Tam fungujú úplne iné zákony. A pokiaľ ide o rozdiel, o ktorom sa tu hovorilo, išlo tu o zabitie, brutálne zabitie. Ale tu ide o to, že zvieratá, zvieratá sú vystavované vedome bolesti. Musia trpieť preto, aby sa na ne mohli lobiť pokusy. Musia preto trpieť. Nechcem z toho vyvodiť záver, že takto by sme nemali postupovať, ale musíme si priznať túto okolnosť. Tak toto je. A skutočne ma hnevá, keď ľudí, ktorí si priznajú túto skutočnosť, označujeme za naivných, len preto, že vám zomrela matka na rakovinu. Život je nebezpečný, celkom iste raz príde smrť, buď skôr alebo neskôr. A to nechcem myslieť cynicky e, teraz na tých, ktorých to zasiahlo, ale keď z toho budeme vyvodzovať e, závery, že inak je všetko povolené, to je podľa mňa nebezpečné keď budeme hovoriť, že sa snažíme o kompromis. Podľa mňa to, čo hovorila e, pani ochrankyňa zvierat, e, podľa mňa nie sme v situácii buď alebo, ale snažíme sa nájsť spôsoby náhrady aj napríklad primátov. Keď e, sa pozrieme na situáciu spred 15-20 rokov, teraz, čo teraz vnímame ako náhradu, sme vôbec nevnímali ako rozumné a prínosné z hľadiska vedy a výskumu. Teda predsa len tu nastal istý vývoj. Teraz sa chcem povedať našim prispievateľom to, mm, že ste zakomponovali do tejto diskusie, ste ochotní diskutovať a v tomto zmysle chceme postupovať počas toho vypočutia a nechceme si navzájom vnúcovať presvedčenie. Samozrejme, každý zastáva svoje presvedčenie, ale musíme rešpektovať aj názor ostatných a nemôžeme označovať tých, ktorí sú zastancami práv zvierat, že sú naivní. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Jim Alistair. Th- thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že pravdepodobne všetci sme vďační za príspevky viacerých e, zástupcov. Musím povedať, že posledný príspevok e, pani z, e, od Charity na, naozaj um, za, za srdce, pretože naozaj e, dostala nohami na zem, že čo to vlastne všetko znamená z hľadiska z toho, z toho niekedy absurdného eh, eh, dodržiavania určitých eh, predpisov bez nejakých viditeľných výsledkov, ktoré nás napokon dostanú k takej netole, no, netolerantnejšej, netolerantnej pozícii. A v podstate dostávame sa tu, tu do centra absurdizmu, že budeme chrániť e, z e, absurdizmu o ochrany zvierat. A ja možno, že budem netolerantný k, e, k tej fundamentalistickej agente tých e, lobbystov za práva zvierat, pretože sa mi zdá, že už určitým spôsobom stratili zmysel pre primeranosť alebo pre proporcionalitu v tejto otázke. Určite nikto by nechcel E, nejakým spôsobom e, spôsobovať akékoľvek zranenie, poškodenie a bolesť a čokoľvek zviera tam Práve naopak. Ale myslím si, pán predseda, musíme akceptovať tú skutočnosť. Existuje tu určitá hierarchia obav. Určite tu je, existuje tá hierarchia akoby, e, myslenia pre mňa. Podľa môjho názoru umožniť lekársky výskum, aby sa zlepšovalo sa e, výskum v oblasti e, chronických chorôb, ktoré skrácujú život, to by malo byť nad všetkým tejto hierarchii a tam žiadne, neexistujú žiadne výnimky a som teda dosť proti absolutistickej e, ochrane proti um, proti výskumu. Tu sme počuli, e, čo sa týka e, primátov. Ak nie je žiadna iná alternatíva, ja určite akceptujem, že lekársky výskum, ktorý musí za určitých okolností, aby mohol dosiahnuť nové liečiva a nové liečebné prostriedky a uľahčiť utrpenie ľudské, ak nie je žiadna iná alternatíva, podľa môjho názoru E, testovanie na zvieratách nie je len povoliteľné, ale aj podľa mňa nevyhnutné. A myslím si, že v rámci tejto smernice je absolútne dôležité, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu. Áno, je správne, aby sme podporili e, ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany pohody zvierat a všetko tak, aby bolo správne dodržané, ale nesmieme nejakým spôsobom pod, e, podkopávať získavanie e, poznatkov tým, že zakážeme e, prácu s primátmi tiež už aj keď tak je celkovo ten výskum preregulovaný, nesmieme ho nejakým ďalším spôsobom nejako um, zastaviť alebo obviňovať a zastavovať vo vzťahu k hľadaniu nových e, liekov. E, niekedy čítam niektoré články a rozmýšľam, že čo je to za syndrom, ktorý e, rozhoduje o tom, a to sme už aj počuli v tomto výbore viackrát, že urobme Európu, aby bola taká, ktorá má všetko, ktorá si môže všetko odfajkovať, že je v tom úžasná. A nevšímajme si to, že čo sa deje kde inde. A my budeme, ale, ale dovezieme si, my, všetko, my si toto všetko zakážeme a potom si dovezieme zvonku všetko, všetko, všetko to, čo vlastne zo sebou nesie to zle, čo my toto nechceme. Tak jednoducho by sme už sa mali by sme sa dostať naspäť nad nohami na zem. A ak chceme mať liečiva na choroby, musíme byť, musíme byť ochotní zaplatiť aj potom tú cenu z hľadiska ktorá súvisí s e, tolerovaním takého výskumu na zvieratách, aké je potrebné, aby sme sa dostali to, takémuto liečivu. Myslím si ani e, pán predseda ako spravodajca tiež e, dôverujem, že aj vy e, vlastne zohľadníte takýto zmysel pre rovnováhu. A jednoducho treba uznať, že existuje tu hierarchia a jednoducho je treba sa rozhodnúť. A pri tomto rozhodovaní nikto nechce byť extra tvrdý alebo násilní vo vzťahu k zvieratám, ale musíme akceptovať, že jednoducho musíme sa rozhodnúť. A ak sa treba rozhodnúť, eh, tak eh, predovšetkým ochrana človeka od eh, ťažkých chorôb, od bude, bude takou vecou, že pri taký, príjmaní takýchto rozhodnutí bude tým hlavným meritkom. A ako sme dnes počuli, Nedostali by sme sa ani byť dnes, kde sme, um, keby sme nemali, e, to, keby sme nepoužili zvieratá, by sme, um, by sme sa neboli zbavili dodnes veľkého množstva chorôb. A jednoducho si to musíme takto uznať. Ďakujem pekne, predseda. Áno, e, to je presne to, čo som sa chcel chcel ja vyjadriť. Vy ste si to celkom dobre uzavrel. Ste nie je pani, pani François. Chceli by ste sa vy, vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tieňovou spravodajkyňou, ako ste aj vy uviedli. A preto vlastne som sa chcela dnes aj vyjadriť. Pre všetkým by som chcela poďakovať expertom za kvalitné vyjadrenia. Ich príspevky nám niesli veľmi veľa svetla ehm, k tomu, akým spôsobom máme pristupovať k návrhu tejto smernice. Ja tiež som sa osobne stretla s viacerými predstaviteľmi, ktorí zastupovali rôzne okruhy um, tých rôzne okruhy citlivostí, ktoré súvisia práve s týmto materiálom a osobne čo sa týka e, skúšok na zvieratách. Ja by som chcela vedieť taký text, ktorý by uviedol, že je dôležité zabezpečovať e, ochranu zdravia zvierat, ale je zároveň potrebné zabezpečiť aj dosiahnutie neustáleho pokroku v oblasti liečiva. Ako politici musíme zabezpečiť e, aby tá konkurencieschopnosť európskeho výskumu bola čo najlepšou a to je aj súčasťou Lisabonskej stratégie. Ciele Európskej únie by nemali byť nejakým spôsobom podkopávané alebo nejakým spôsobom by malo byť, nemalo by byť bránené dosiahnutie. Ale dnes určite v rámci spoločnosti otázka z ochrany a zdravia zvierat je vysoko, vysokou prioritnou otázkou a teraz vlastne musíme e, nejakým spôsobom kvôli tomu zotra, zo, upraviť e, ustanovenia. Preto ma teší, že je tam uvedený ten princíp. princíp troch, troch R, teda replacement, reduction and refinement. Čiže ďalej otázka tu je, um, aká je úloha vedy. Veda je, má p, vy, už, jednoducho bolo povedané, že teda nemôž, neporadíme si bez využitia určitých eh, druhov zvierat eh, vo vede, a už, už tu bolo spomenuté takisto otázka konkurencie, alebo respektíve súťaže medzi jednotlivými členskými štátmi, alebo aj medzi Európou a vo vzťahu k svetu. A situácia v európskom výskume je, že musí aj európsky výskum musí pokračovať ďalej, musí mať e, svoju entitu a je potrebné k tomu prijať potrebné opatrenia. Eh, asi by najlepšie bolo mať nový záväzný text, ktorý by eh, nezvyšoval administratívnu záťaž pre ľudí, ktorí eh, chovajú zvieratá alebo laboratórne zvieratá. A tiež podporujem aj určité obavy tých vedcov či výskumníkov, ktorí sa obávajú, že sa presunú tieto činnosti do niektorých iných krajín, kde budú nižšie požiadavky. Nož. Jednoducho musíme byť opatrní, aby sme to celé nezničili. Tiež mm, musíme pozrieť sa aj po, pozrieť na to pohľadom verejnosti. E, je treba dobre vysvetliť, že prečo vlastne používame zvieratá a je to preto, aby sme dosiahli pokrok e, v, vo vede. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Campulo Santos. Eu queria manifestar a minha satisfação Pán predseda, ja chcem eh, vyjadriť svoje potešenie z toho, že na našej dnešnej schôdzi máme možnosť eh, vyjadrovať eh, názor verejnosti. Nespomínajú sa to len technické aspekty, hovoríme veľmi jasne, že okrem iného tu diskutujeme o etických a kultúrnych a morálnych otázkach, e, nadvezujem teraz na to, čo tu oznelo v prechádzajúcej rozprave, teda nie sme len etnocentrickí, sme medzikultúrni v našom prístupe a táto naša schôdza to dokazuje. Nie sme etnocentrickí ani antropocentrickí. Zaujali sme teda veľmi um, široký kultúrny prístup eh, k tejto problematike a myslím, že to potvrdzujú aj vyjadrenia našich hostí. Máme tu skutočne vyrovnané príspevky a dúfam, že to prispieje k záverečnému výsledku v podobe textu. Nemôžeme samozrejme prestať eh, porášať zvieratá, ale na druhej strane chceme, aby žili čo na, za najlepších podmienok, aby boli porážení čo za najlepších podmienok. Aj tu dôjde preto len k istému utrpeniu zvierat, ale chceme ho znížiť, e, čo najviac to bude možné. A chceme naďalej využívať zvieratá v pokusoch, ale aby trpeli čo najmenej, pretože ak by sme nemali tieto zvieratá, e, v, v medicíne by sme sa posunuli späť do doby ľadovej. Um, myslím, že celkom sa nám nepodarí zbaviť sa utrpenia, ale snažíme sa aspoň znížiť, e, ako najviac to len pôjde. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí vystúpili. Ďakujem. Pán Sanzarello. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať našim odborníkom za ich vystúpenie. Ja som presvedčený, že vy ako spravodajca a predseda tohto výboru a predseda Euroskupiny nám predložíte správu, ktorá bude vyrovnaná a reálna. Veľmi pozorne sme e, počúvali príspevky, ktoré tu odzneli. Sme presvedčení o tom, že pokusy na zvieratách, na primátoch sa nedajú nahradiť. Medicína a veda potrebuje tieto pokusy. E, so všetkými samozrejme potrebnými opatreniami. Musíme znížiť utrpenie zvierat, musíme podporovať blaho zvierat, ale v súčasnosti nemôžeme úplne zakázať pokusy na zvieratách. Takéto rozhodnutie musíme prijať a to nie z ekonomických dôvodov. Nepáči sa mi, keď niekto tvrdí, že ak nebudeme e, uskutočovať tento výskum v Európe, bude sa to diať niekde inde. Takéto argument sa mi naozaj nepáči. Takéto rozhodnutie by nemalo byť e, ekonomickým rozhodnutím. Myslím, že by sme mali vypracovať legislatívu preto, že sme o niečom presvedčení. Nedokážeme nahradiť tieto pokusy na zvieratách. s takou úrovňou vedeckých poznatkov, ako máme. Medicína zdvojnásobuje svoje poznatky každých 5 rokov a to iba vďaka pokusom na zvieratách v niektorých prípadoch. Teda mm, na záver chcem ešte vyjadriť presvedčenie, že musíme umožniť, aby naďalej sa vykonávali pokusy na zvieratách. Ja som presvedčený o tom, že pán predseda, vy pripravíte správu, ktorá bude tvrdiť, že pokusy na zvieratách sú nutné, ale zároveň musíme znižiť ich utrpenie. Ďakujem. Ďakujem, že do mňa vkladáte takú veľkú dôveru. Skutočne sme už vložili mnoho práce do tejto iniciatívy a o čo viac sa ponárame do tejto problematiky, o to viac problémov sa vynára. Ale zdá sa, že po odporúčaniach je niekoľko bodov, ktoré je potrebné prehodnotiť. Po prvé článok 8 o primátoch okrem človeka, potom článok 10 o e, seba udržateľných kolóniách, o primátoch okrem človeka. O to požiadam komisiu, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti či takáto politika by bola skutočne priateľná v praxi a ako dlho by trvalo, než by sa aplikovala v praxi, pretože takéto informácie potrebujú vedieť predtým, než odobríme návrh komisie. V tejto chvíli nie je jasné z návrhu komisie, ako sa bude postupovať niektorý niektorých napríklad v Švajčiarsku, ako sme videli, funguje veľmi dobré rozdelenie na tri skupiny podľa prísnosti, teda aj to chceme prehodnotiť, podľa ide o článok 5 o um, účelovosti pokusov, to považujem za veľmi dôležité. Je potrebné zriadiť ekologické centrum na vyhodnocovanie metód pokusov. Musíme vychádzať z toho, že ak sú k dispozícii alternatívne metódy, je potrebné, aby sa využívali. No a napokon ešte chcem spomenúť princípy. Je pochyb o tom, že máme prehľad o tom, čo sa deje v našich výskumných centrách a okrem toho výskum e, prebieha aj na univerzitách a Európa je hnacou silou v tomto výskume a to musíme mať neustále na pamäti. Nechcem, aby sa vykonávali testy na zvieratách, ale tiež nechcem, aby sa tieto pokusy úplne vytratili z Európskej únie pretože to by viedlo k tomu, že testovanie by sa dialo za horších podmienok a napokon veda e, a výsledky, ktoré by sa získavali z takýchto testov, by neboli dostatočne kvalitné a preto sa snažíme dosiahnuť rovnováhu v tomto návrhu. Chceme mať na pamäti e, tie tri hlavné princípy, ktoré sa tu viackrát spomínali a tiež e, chceme prehodnotiť návrh komisie z tri aspektov, pretože niekedy komisia spomína názor verejnosti a myslím, že môžeme hovoriť o názore verejnosti, môžeme eh, sa opýtať verejnosti, či myslia, že či si myslia, že pokusy na zvieratách sú zmysluplné, zrejme by povedali, že áno. A celkom iste by povedali, že súhlasia s týmito testami, ak by prispeli k vyliečeniu e, závažných chorôb. A práve preto musíme dosiahnu rovnováhu v tejto správe. Môžem vás teda ubezpečiť, že sa chceme zamyslieť nad týmto všetkým, ale chcem položiť ešte jednu otázku. Hovorili ste o tom, že je veľa byrokracie na tomto poli. Myslíte, že táto byrokracia je potrebná? Je to finančne nákladná byrokracia, alebo je to byrokracia, o ktorej si myslíte, že skutočne spomaluje dobre fungujúci systém, pretože ak je to tá tretia možnosť, eh, veľmi ochotne eh, si vypočujem vaše návrhy na zlepšenie. Tuto všeobecnú otázku chcem teda položiť všetkým vám, ako môžeme dosiahnuť, aby alternatívy sa využívali v praxi a aby sa zabezpečilo, že sa naozaj budú využívať a aby sa nevytvárali bariéry tomuto využívaniu a ako môžeme okrem toho si využi- vymieňať užitočné informácie, pretože E, tu mám isté problémy e, rozumieť sa s predstaviteľmi e, tohto sektora. Mám istý dojem, že niektorí zastupcovia sektora si nechcú vymeniť informácie, ale to nie je nejako prínosné. Ja by som bol veľmi rád, keby si mohli povedať, či naozaj ste ochotní navzájom si vymeniť informácie, alebo nie. Myslím, že to by pomohlo dosiahnuť rovnováhu. Myslím, že je potrebné priznať, že pokusy na zvieratách sú nevyhnutné, ale ak hovoríme, že chceme zdvojnásobiť mieru pokusov na zvieratách iba preto, že niektoré firmy chcú ochraňovať svoje duševné vlastníctvo, to je nepriateľné, pretože nie sú ochotné vymieňať informácie. Na toto všetko musíme myslieť pri vypracovaní správy a dúfam, že správa, ktorú pripravíme, bude vyrovnaná a získa si podporu. Na úvod som povedal, že nie som politik, ktorý neustále rieši morálne dilemy, ale v tejto veci skutočne som pred morálnou dilemou a chcem vám všetkým poďakovať za vaše príspevky. Máme teda niečo menej ako 20 minút, teda ak by ste mohli v krátkosti zhruba za 4 minúty každý vás, z vás sa ešte vyjadriť k tomu, čo tu odznelo a potom to uzavrieme. Pán Matfield, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Yes. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod musím povedať, že som veľmi pohnutý tým, čo ste povedali vy a ďalší poslanci v tomto výbore. Ako hovoríte, táto oblasť je veľmi komplikovaná, ja v nej pôsobím už 20 rokov. A skutočne ťahá vás aj srdce, a hlava na, na obe strany, pretože chcete e, dosiahnuť všetko. Chcete dosiahnuť e, dodržiavanie práv zvierat a chcete tiež dosiahnuť kvalitný výskum. A to vás dostáva do skutočne veľkého konfliktu so samým sebou. Jediným riešením je e, správna regulácia v tomto smere a to s týmto súhlasí každý vedec, ktorý využíva v pokusoch zvierat, zvieratá. V, na univerzitách sa využívajú verejné financie a je správne, aby verejnosť vedela, ako sa využívajú tieto financie. A ak má verejnosť obavy, malo by sa to odzrkadliť v legislatíve, ktorá bude regulovať využívanie zvierat. E, to je úplne je Jasné, e, je potrebné diskutovať iba o tom, ako dosiahneme túto reguláciu. Spomínali ste problém byrokracie a keď sa riadenie e, dostane do úrovne, keď obmedzuje právu vedcov, je, nedá sa vyhnúť tomu, aby legislatíva do istej miery obmedzovala vedcov. Teda e, vždy je tam istá cena, ktorú je potrebné zaplatiť. Otázka je, či táto cena je správna. V smernici z roku 1986 sú rôzne e, spôsoby implementácie. E, niektoré boli presnejšie, niektoré miernejšie. Vo Veľkej Británii sa ukázalo, e, že implementácia na troch úrovniach licencie pre inštitúcie, pre výskumníkov a pre vedcov, všetky tieto tri úrovne regulácie sa dosiahli nie každý vedec si v úvode myslel, že je to dobrý nápad a ani teraz si to nemyslia. Aj v rámci Veľkej Británie máme veľké obavy. Stežovali sme sa aj na pôde vlády a tiež parlamentu, aby preskúmali, že skutočne trvá dlhšie e, získať licenciu na výskum v Veľkej Británii ako v ktorejkoľvek inej krajine. E, v Nemecku majú veci podobný problém, pretože aj tam sú veľmi prísne predpisy pre túto oblasť. Vieme však, že keď sa ohlási nový poznatok, napríklad um, geneticky modifikovaný druh myši a vedci eh, budú trvať na tom, že toto je vynikajúci poznatok a eh, získali sme z neho ne, nezaplatiteľné informácie a má teda niekoľko možností. Môže sa uchádzať o licenciu u vlády a o 3 alebo 4 mesiace získa licenciu, alebo môže dať informácie svojim kolegom o Spojených štátoch a tí mu dajú informácie o 3 alebo 4 dní. Teda predstavte si, prečo sa rozhodne. Niekedy teda legislatíva skutočne kladie prekážky, ak nie je dostatočne účinná, ak je byrokratická, skutočne spomaluje fungovanie e, vedcov a to môže ohroziť e, fungovanie celej vedy v Európskej únii. Niektoré snahy o príliš podrobné analýzy sú samozrejme opodstatnené, pretože chceme, aby to všetko podrobne preskúmalo, ale nie nadmerné. Niekto ma možno obviní z toho, že som príliš krutý, ale ja keď sa pozriem na nariadenie a na pravidlá, ktoré platia, môžem si povedať s čistým svedomím, že som postupoval správne, pretože som dodržal všetky pravidlá. Pán predseda, pýtali ste sa aj na alternatívy a výmenu informácie. Ja v tomto dám slovo svojmu kolegovi. Ale myslím, že by sme privítali úpravy v tejto smernici, ktoré by zjednodušili výmenu informácií o alternatívnych metódach v akademickej a vedeckej obci. Chceme využívať metódy, ktoré sú najmenej stresujúce pre zvieratá. Ak nie je k dispozícii žiadna alternatíva, chceme o to vedieť. Ale ak je alternatíva k dispozícii, chceme o to vedieť. Je zväčša rýchlejšia a lacnejšia. Vedci sa spoliehajú na výmenu informácií a to veľmi účinne organizujú rôzne Eh, fóra, konferencie a tak ďalej, ale v prípade alternatívnych metód tam tá výmena informácií nefunguje dostatočne kvalitne. Tam je predsa len istý, istý priestor na zlepšenie. Chceme sa o nej dozvedieť a chceme mať o nej poznatky, ako sa môžu využívať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz uh, doktor Filip Dečie, nech sa páči, máte slovo. Ako som už eh, povedal, budem odpovedať v angličtine. Keď hovoríme o byrokracii, tak treba povedať, že naozaj je jednoznačné to, že vítame toto nariadenie a takisto sme veľmi radi, že smernica 86 a niektoré ďalšie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v tomto súčasnom návrhu revízie, nám pomôžu propagovať a podporovať to, čo naozaj všetci chceme. A to je práve zníženie ochrany e, využívania zvierat a takisto aj dosiahnutie tých troch R. Chceme, aby, sme, aby to bolo regulované adekvátnym spôsobom a to, čo kritizujeme v súčasnej forme e, tejto e, tejto legislatívnej úpravy je to, že vytvárame ďalšie nadmerné alebo nadbytočné úrovne legislatívy. Prečo potrebujeme napríklad vytvorovať, vytvárať každoročné revízie alebo každoročné prehľady legislatívy, ak sú tu nejaké iné nariadenia, ktoré to upravujú. Máme naozaj veľmi veľa regulatív, ktoré upravujú našu prácu. E, pri iných legislatívnych dokumentoch stačí mať 2-3 roky na to, aby sme neboli nutení robiť e, opakované revízie. E, keď napríklad hovoríme o verejne dostupných samotných sumároch projektov. To nie je len otázka dôvernosti a tajnosti. A k tomu sa ešte vrátim. To je otázka ochrany našich vlastných pracovníkov. Keď vidíme to, čo sa deje v niektorých krajinách, napríklad v našej firme v Nemecku, došlo k tomu, že chemik bol bol, bol poškodený alebo vlastne bol napadnutý. Uh, aktivistami v oblasti zvieracích práv a došlo to tomu práve kvôli tomu, že jeho meno bolo uvedené na patente. Patente, ktorý bol spojený s testovaním na zvieratách. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme boli veľmi opatrní, čo sa týka zverejňovania informácií pri takýchto citlivých dokumentoch. A to je práve ten smer, ktorým, ktorý som sa snažil naznačiť. Akým spôsobom chceme e, zabezpečiť to, že k tomuto dôjde, pretože na jednej strane je obviňovaný priemysel k tomu, že je príliš tajnoskársky. Treba povedať, že počas mnohých rokov sme sa výrazne zlepšili, najmä v tej oblasti, kde pracujem ja, to je bezpečnosť liekov. Musíme si uvedomiť, že táto oblasť už nie je považovaná za konkurenčné rozhranie. Pozrieme sa napríklad na iniciatívu um, novodobých liekov. To je naozaj projekt, ktorý začala Európska komunita v nedávnom období. E, priemysel sa plne vydal touto cestou v mene efektívnosti, v mene výskumov v oblasti Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a ďalších. Je to naozaj celý priestor e, nekonkurenčného zdieľania dát, ktorý má ten konečný cieľ zlepšiť, zlepšiť zdravie našich občanov a zároveň aj znížiť využívanie zvierat pri výskume. A to predovšetkým v oblasti e, bezpečnosti a to takisto aj v rámci projektu 6, máme PrepTox, TOX a tak ďalej. Je nevyhnutné, aby sme naozaj dokázali predvídať efektivitu našich projektov v oblasti genového výskumu napríklad. Máme tu celý rad organizácií, ktoré vedia napríklad k e, revízii usmerení ICH a zdieľame dáta medzi firmami. Takisto aj spúšťame validačné experimenty napríklad v Ekfarme a takisto máme aj ILSI HASI e, prístupy v projektoch. E, celkovým cieľom je to, že sa snažíme znižovať využívanie zvierat pri výskume a pri projektoch. Samozrejme, musíme povedať, že ešte stále sú sú oblasti, stále sú témy, kde je nevyhnutné, aby sme zachovali naše konkurenčné výhody. A práve bezpečnosť je jedna z týchto tém. E, tu je nevyhnutné, aby sme neohrozili našu konkurencieschopnosť a naše konkurenčné výhody. Máme ešte tých 20 sekúnd, tak práve preto sa chcem vrátiť možno e, k tej základnej e, myšlienke toho, že výskum opustí Európu. Naša firma napríklad uplatňuje tie isté pravidlá kdekoľvek vo svete pôsobíme ako Sanofi. A práve preto je nevyhnutné, že si musíme uvedomiť, že sú krajiny, ktoré hovoria, že dokážu eh, napríklad zabezpečiť eh, primáty F2. My v súčasnosti si myslíme, že nemajú adekvátne zabezpeky, najmä čo sa týka vystopovateľnosti alebo kvality chovu, tak aby sme ich dokázali akceptovať. Je to dlhodobý cieľ. Ale zároveň kritizujeme skutočnosť, že tu je ehm, pozvanie zo strany týchto krajín. Oni nás prizývajú a musíme si uvedomiť, že tento tlak tu bude a bude stále silnejší. Ďakujem pekne. Pani Hawkins, nech sa páči ja som tiež doktorka, takže doktor Hawkins. V prvom rade by som chcela odpovedať na to, čo povedal pán Alister. Naozaj som bola mimoriadne prekvapená jeho analýzou toho, čo povedal. E, nikdy som nebola, e, niekto bola obvinená z toho, že som mala absolutistickú agendu pre práva zvierat. Ja som sa snažila vždy rešpektovať práva zvierat a práva vedy a vedcov. A práve preto, že som bola vždy veľmi hlboko angažovaná v oblasti vedy, nikdy som nehovorila o paušálnom zákaze na čokoľvek. A to práve nadvezuje na vašu otázku, takže nebojte sa, odpoviem. Povedala som, že vítame e, obmedzenia na nevyužívanie e, nehumánnych primátov. E, naozaj musíme akceptovať to, že ukončenie využívania primátov je legitímny cieľ. To, čo chceme dosiahnuť, je naozaj stratégia na vysokej úrovni, ktorá bude viesť k obmedzeniu využívania primátov. A práve preto by sme využili alebo privítali štúdiu udržateľnosti v tejto oblasti. Máme tu naozaj aj, počuli sme extrémne argumenty ľudia, ktorí naznačovali to, že ak táto nová smernica vstúpi do platnosti, tak celý výskum na zvieratách sa zastaví v Európe. Samozrejme, že sa nezastaví. To, k čomu dôjde, je to, že si uvedomíme a pomenujeme tú etickú dilemu, ktorú máme v oblasti výskumu na zvieratách. Ďalšia otázka je to, že všetci sme ľudia, všetci máme rodiny, všetci si uvedomujú, že sú ľudia, ktorí trpia, ktorí sú postihnutí chorobami, trpia veľmi vážne. Sú zvieratá, ktoré trpia vo výskume a práve preto je to dilema v tom najpravšom slova zmysle. A práve preto to, čo je naozaj nevyhnutné, je to, aby sme mali adekvátnu, robustnú, etickú bázu, ktorá by nám umožní posudzovať tieto, tieto situácie. V súčasnosti to neexistuje, aby sme dokázali autorizovať a posudzovať rozsah e, bolesti a utrpenia a zároveň, aby sme smerovali k tomu konečnému cieľu 3R. E, na tom nie je nič zlé. V Spojenom kráľovstve máme e, tieto, tieto štandardy. V Spojenom kráľovstve výskumníci naozaj častokrát hovoria o tom, že to trvá príliš dlho, kým získajú licencie na projekty, ale naše ministerstvo vnútra prislúbilo, že to preskúma a nie je to častokrát e, chyba ministerstva, je to chyba výskumníkov, ktoré, ktorí nekomunikujú adekvátnym spôsobom so štátnymi orgánmi. A častokrát vlastne e, neodpovedajú na výzvy a tak ďalej. To sú tie najrealistickejšie scenáre, ku ktorým dochádza v oblasti e, povolení na výskum. Práve preto si musíme uvedomiť, že verejné obavy v oblasti výskumu na zvieratách majú svoje dobré dôvody. Nezastane, nezastaví sa výskum na zvieratách. My nežiadame paušálny zákaz e, možno často okrem tých extrémnych príkladov, ako napríklad dekoratívna kozmetika, ktorá by mala byť testovaná na zvieratách, to je absolútne neakceptovateľné. Práve preto som sklamaná, že sme stratili tú príležitosť na eh, debatu o tejto eh, dileme, o tejto eh, etickej dileme a práve preto je to asi veľká škoda. Čo sa týka zdieľania dát, Eurogroup je presvedčená, že je naozaj veľmi dôležité posilniť ECFAM. Okrem ECFAMu tu neexistuje nejaká ďalšia silná miera koherencie, keď hovoríme o vytváraní dôveryhodných a validovaných e, alternatív. Tým myslím celý rozsah rôznych alternatív, napríklad e, fundamentálnej a regulovanej toxikológie. Takisto v tomto smere je veľmi dôležité, aby boli nové technológie adekvátnym spôsobom preskúmané skôr, ako budú zavedené. zavedené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, nevedel som, že Jean Alistair eh, vlastne smeroval až tak na vás. Ja myslím, že jeho poznámka bola viac menej všeobecná. nebral by som to osobne. Dobre, ja sa s ním prosprávam neskôr. Ja len chcem povedať toľko, hovorí pán poslanec Alistair, že ona ako keby naznačovala úplný zákaz na používanie veľkých primátov a že používanie primátov malo byť vymedzené. To sú jej vlastné slova. Nechcem vstupovať do tejto debaty, ale k tomu sa môžeme potom ešte spätne rýchlo vrátiť. Treba povedať, že tu je veľký rozdiel medzi absolútnym zákazom na veľkých primátov, napríklad v Spojenom kráľovstve je dobrovoľná e, výzva pre nepoužívanie veľkých primátov a ak to e, vlastne odstráni hranicu medzi ľuďmi a veľkými primátmi, tak na tom nie je nič zlé. E, my sa snažíme obmedziť používanie veľkých primátov. Veľa vedcov, veľa výskumníkov sa snaží dosiahnuť absolútne to isté. Dobre, nebudeme aj teda debate ďalej pokračovať. A teraz má slovo pani Petit Ziemen. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, myslím si, že podobne ako tohto Hawkins, e, možno 10-15 sekúnd by som sa na začiatku vrátila e, k tomu, čo bolo povedané. Otázka o ohľadom naivnosti. Snažila som sa indikovať a naznačiť to, že ja tiež by som povedala, nerobte výskum na zvieratách, je to nesprávne ale nechcem sa zároveň otočiť chrbtom k utrpeniu. Práve preto, že nedokážem nájsť alternatívu k výskumu na zvieratách je to naozaj veľmi osobný rozmer, veľmi osobný postoj a nikomu z vás to neželám, ale naozaj e, ja osobne mám tento postoj, že ne, ne, ne, nemôžem to zjesť, nemôžem to nejakým spôsobom honiť za hlavu, ale nevidím žiadnu inú alternatívu, aby som sa vrátila k tým iným špecifickým otázkam, napríklad o byrokracii a k niekoľkým ďalším bodom, ktoré boli povedané. Musím povedať, že v mene priemyslu, náš, náš priemysel je platený ľuďmi a je vykonávaný v mene chorých ľudí. A treba takisto si uvedomiť, že e, my by sme mali mať mať možnosť robiť čokoľvek. Byrokracia je nevyhnutná a zároveň nemôže byť prohibitívne náročná cenovo alebo e, systémovo musíme zabezpečiť to, aby boli využívané alternatívy a zároveň, aby tu boli isté bariéry, ktoré budú prítomné. Je nevyhnutné, aby sme pracovali spolu s regulátormi, ako napríklad MHR, a aby sme dokázali zabezpečiť to, že validované alternatívy sú s tým zlatým štandardom. Národné centrum pre 3R v Spojenom kráľovstve robí veľmi dobrý kus práce a je podporované vládou a charitatívnymi organizáciami. Naše eh, charitatívne organizácie robia tú každodennú prácu výskumu v oblasti, v oblasti chorôb a je nevyhnutné, aby sme sa spätne vracali a poskytovali správy o tých alternatívach, ktoré sme získali. Je to naozaj silné napätie, pretože keď napríklad dáte šťuku do eh, ich rybníka a poviete im, že nemôžu vyskúmať, nemôžu skúmať vlastne eh, napríklad choroby srdca a práve kvôli tomu, že si vyžadujú, že si vyžadujú priamy výskum na zvieratách, je nevyhnutné zároveň, aby sme dali priestor na hľadanie hľadanie alternatív, ktoré im umožňujú vymedziť alebo vyhnúť sa priamému testovaniu na zvieratách. Je to naozaj veľmi silné napätie vo vedeckej komunite medzi tou otázkou ohľadom zdvojnásobenia. To je tá fráza, ktorá bola použitá. Zdvojnásobenie a replikácie, tak aby sme si uvedomili, že práca je naozaj overená, že je platná, tá téza, ktorú sme si vytýčili. A práve preto musíme systematicky revidovať využívanie zvierat. Ehm, je nevyhnutné, aby sme systematicky zbierali všetky dôkazy, ktoré sú prístupné k danej téme, ktoré sú e, použité skôr ako napríklad Eh, lieky sú klinicky testované. Je nevyhnutné, aby sme preskúmali, čo ľudia robili, čo zistili, aké sú tie identifikované eh, vzorce a prvky, skôr ako to pustíme ďalej. Ďalej, eh, čo sa týka implementovania systematických revízií využívania zvierat, my nehovoríme o tom, že by mal byť zastavený alebo ukončený ten výskum, ktorý sa v súčasnosti vykonáva, ale zaujíma nás to, aby sme zabezpečili, že každý krok na ceste výskumu, všetky relevantné informácie budú zozbierané, analyzované, tak aby sme zabránili nevyhnutnému e, duplikovaniu a aby sme zároveň zrýchlili e, ten výskum, ktoré naše charitatívne organizácie financujú v záujme pacienta. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme naozaj mali veľmi plodnú, veľmi zaujímavú debatu dnes popoludní a vám všetkým ďakujem veľmi pekne za vaše názory, za vaše stanoviská a vystúpenia, pretože treba povedať, že my pripravujeme túto správu. Teraz e, máme pripravený návrh správy, a bude tu celý rad rôznych pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú začlenené do textu. Predstavím návrh správy v Štrasburgu 9. marca a potom tu bude niekoľko dní na to, aby ste mohli zaslať pozmeňujúce návrhy, pretože nezabúdajte na to, že budete, budeme dávať pozmeňujúce návrhy k návrhu komisie, nie k môjmu návrhu správy, pretože moja správa v zásade podáva presne to isté. Je to séria pozmeňujúcich návrhov, ktoré reagujú na návrh komisie. A teda preskúmali sme naozaj do hĺbky tieto dokumenty, tieto pozmeňujúce návrhy. Pevne verím, že vytvoríme vyváženú správu a potom je to na vás, aby ste sa rozhodli a ktoré pozmeňujúce návrhy zoberieme, ktoré nie a sám ako spravodajca rozhodne riešeniu, ktoré budeme akceptovať. A chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste dnes popoludní prišli, pretože ste nám umožnili mať naozaj veľmi vyváženú debatu a umožnili ste nám hľadať cestu dopredu. Je to v záujme nás všetkých, aby sme mali testovanie na zvierat vykonávané práve takým spôsobom, že budeme brať do úvahy blahobyt zvierat, tak aby sme naozaj dokázali hľadať efektívne alternatívy všade, kde to je možné a vyhýbali sa mm, zbytočnému testovaniu. Zistil som, že sú naozaj rozdiely medzi postojom priemyslu, vedeckých pracovníkov a organizácií organizácií za práva zvierat. Ale takisto treba povedať, že tu je celý rad rôznych iných vecí, ktoré sa objavujú, ktoré prichádzajú a pevne verím, že sa mi to podarí všetko pretaviť do, do svojej správy a že získam silnú väčšinu, pretože e, v opačnom prípade sa to vráti na úroveň rady a to je práve to, čomu sa chceme vyhnúť. Ďakujem vám všetkým pekne za prácu, ďakujem pekne za e, príspevok poslancov a takisto aj svojmu tieňovému spravodajcovi. Ďakujem pekne.